Ah, questo. OK. <clears throat> Possiamo iniziare. V poriadku, môžeme začať. Na programe schôdze máme teraz tému smerom k spoločnej pozícii Európskej únie o používaní ozbrojených bezpilotných lietadiel. To je téma, o ktorej už parlament hovoril rozsiahlým spôsobom. Už e, v roku 2014 rada bola vyzvaná k schváleniu takého no, normatívneho rámca v tejto veci, legislatívneho rámca. Z tohto dôvodu sme nepožadovali v rámci podvýboru druhá nové, novú štúdiu, ktorá by posudzovala problematiku drónov a pokiaľ ide teda o ich vplyv na ľudské práva. Štúdia sa zaoberá len tým, akým spôsobom dosiahnuť takúto analýzu a zabezpečiť to prepojenie medzi ľudskými právami a drónmi. drónmi. V februári 2014 eh, bola táto štúdia, samozrejme my sme odtedy sa pustili týmto smerom a my sme sa zaoberali používaním takýchto bezpilotných lietadiel a hlavne z pohľadu ich vplyvu na ľudské práva. Dnes budeme analyzovať tú informačnú poznámku, ktorú vypracovala Jessica Dorsey, ktorá je výskumnou pracovníčkou e, v Holandsku, v Hagu, e, v rámci Inštitútu boja proti terorizmu. Ten text, ktorý dnes predloží pani Dorsey, tak to je len návrh a vzhľadom na komplexnosť a kontroverzie, ktoré sa viažú k tejto otázke. Ten náš čas bude venovaný také reflexii, úvahe a skôr pôjde o to v princípe zozbierať postrehy a návrhy, ktoré potom e, môžeme my pretaviť do záverečného hodnotenia tej informačnej noty alebo poznámky. Takisto sú tu prezentované isté odporúčania, ktoré by sa mali e, pretaviť do rozhodnutia rady, pokiaľ ide o spôsob e, alebo úpravu používania drónov v členských štátoch. E, ja si myslím, že toto je dôležitá fáza a pokiaľ ide o tú úlohu, ktorú máme, tak očakávame samozrejme aj zásah, alebo teda vstup do toho zo strany rady, ja verím, že seminár, aký je dneš, akým je ten dnešný, e, povedie k otvorenému dialogu a bolo by želateľné, keby sa pretavil potom do politického procesu. E, okrem autorky tejto informačnej poznámky je tu aj Stefan Kolanovský, e, legal advisor, právny poradca, ktorý bude prezentovať niektoré aspekty, ktoré sa týkajú právneho rámca a bude hovoriť o tom, aké, medzinárodné, aké typy medzinárodného práva by mohli sa vzťahovať na otázku používania dronov bezpilotných lietadiel. Takže hneď Jessica Dorsey, nech sa páči. 10 minút. Ďakujem. Uh, Thank you very much having me here also to the subcommittee human Ďakujem pekne, ďakujem za pozvanie na podvýbor pre ľudské práva, za to, že ste to dali do programu a ja e, súhlasím, je to dôležitá vec. E, ďakujem za pozvanie a za možnosť prispieť k diskusii. Dnes by som rada približila kontext, prečo hovoríme o, o zbrojených týchto ozbrojených dronoch, prečo o tom hovoríme na úrovni EÚ. Poskytnem istý prehľad o tom dokumente, ktorý som predložil a potom sa teším na otázky a na vzájomnú interakciu, ktorá nastane po prezentácii. Keď hovoríme o takýchto ozbrojených bezpilotných lietadlách, je to dôležitá vec, Samozrejme došlo k zvýšenému používaniu takýchto lietadiel. E, rozšírenie technológie bude len pokračovať, e, nie len e, štátny, ale neštátni hráči alebo aktéry majú takéto možnosti, je to skutočnosť, je to fakt ale len sa to bude zvyšovať z dôvodu zvýšeného použitia ozbrojených dronov. Je tu neznámy počet civilných obetí z dôvodu zvýšeného používania týchto Samozrejme sa tá geografické pole pôsobnosti rozširuje, pokiaľ ide o použitie drónov, z dôvodu povahy tejto technológie a možnosti, ktoré majú. Takisto je to istý precedens, nielen pokiaľ ide o túto technológiu, konkrétnu ale akúkoľvek technológiu neskôr v budúcnosti. Z tohto pohľadu často sa pozeráme na kategorizáciu e, smrtiacich autonómnych systémov, akýkoľvek právny rámec, ktorý sa uplatňuje na ozbrojené bezpilotné lietadlá, môže sa potom uplatňovať e, s vývojom technológie. Nechcem, ale jasne povedať, že sa to netýka takých e, smrtiacich autonómnych e, zbraňových systémov. Ďalší dôvod, prečo hovoríme o týchto drónoch, je použitie na strane niektorých štátov, hlavne nedávny vývoj v Spojených štátoch, ktorý posilňuje naliehavosť takéto diskusie začiatkom tohto týždňa dva dróny Reaper spustili Hellfire eh, bomby navádzané z diaľky na komunitné centrum na Mešitu v Sýrii 500 500 kilové a sú tam aj údajné straty na životoch v civilnom obyvateľstve. Eh, z toho vyplývajú tie obavy. To sú všetko prípady, ktoré nás nutia hlboko sa zamyslieť e, nad tým, prečo musíme sa touto vecou zaoberať. Ďalším aspektom je, že pri použití inými štátmi je možné, že tie dróny sa dostanú troška do úzadia. E, prezident Trump sa zaviazal, že CIA vybaví viacerými právomocami, že uvoľní, možno dokonca odstráni niektoré e, nedobré a možno aj nesprávne nastavené normy alebo štandardy, ktoré používajú v Spojených štátoch. Z tohto dôvodu sa musíme nad tým zamýšľať nielen e, v rámci EÚ, ale viaceré iné ďalšie členské štáty v tejto chvíli majú alebo majú minimálne v úmysle použitie takéto technológie. Samozrejme, Európsky parlament e, vyzval na vypracovanie, vypracovaniu spoločnej pozície. Musíme sa na to pozrieť aj z pohľadu globálnej stratégie EÚ, ktorej EÚ vyzýva k robustnejšej spoločnej e, obranej politike a e, zvyšenom vynakladaní prostriedkov na takéto bezpilotné systémy, tá globálna stratégia EÚ, myslím si, že počerkuje e, to, že sa musíme dostať ku koreňu veci. EÚ podporuje globálny poriadok, ktorý vychádza z, z tých pravidiel a multilateralizmus, e, viacstanovnosť musí byť v jadre takéhoto systému. To je v súlade aj so spoločnou bezpečnostnou a obranou politikou, demokracia, ľudské práva, právny štát, okrem iného sú tie pravidlá, ktoré sú tam a zachovanie bezpečnosti e, v zmysle charty z OSN, parížskými zásadami a Helsinskou chartou. A chcem pripomenúť tým z vás, ktorí teraz počúvate, napriek meniacim sa vzťahom e, medzi Ruskom a Spojenými štátmi, geopolitická rovnováha sa mení, povaha aliancii typu NATO toto sú časy obrovských príležitostí a preto si myslím, že tá naliehavosť, ak to môžem počiarknúť, myslím, že naliehavosť je skutočne na mieste, musí EÚ konať. Rizika z nekonania sú napríklad nasledovné a ja to zopakujem z predchádzajúcich e, publikácií tejto inštitúcie Nozmens spomená, že akékoľvek fragmentovanie a širší výklad medzinárodného práva, ako ho môžu propagovať alebo niektoré štáty môže viesť právne neistote, z čoho môže vyplynúť polarizácia medzinárodného spoločenstva, čím sa podkope právny štát a v konečnom dôsledku to povedie k destabilizácii medzinárodného bezpečnostného prostredia ako takého. A opäť eh, počiarknúť tú naliehavosť, ak EÚ nevypracuje vlastnú pozíciu v tejto chvíli, tak veľmi bude ťažké, aby EÚ odsudila použitie dronov eh, zo strany či už štátov alebo aj neštátnych aktérov neštátnych hráčov, bez toho teda by sme mali pozíciu, o ktorú sa oprieť. Teraz troška poskytnem prehľad toho, tej prezentácie dokumentu, čo som vypracovala. V princípe som sa odpichla od rezolúcie z roku 2014, kde sa vyzýva k vypracovaniu spoločnej pozície. Zohľadnila som príslušnú literatúru na úrovni štátov a na úrovni EÚ. Odvtedy Išlo v princípe o to, aby som naznačil, aké sú kontúry nejakého právneho stanoviska, právnej pozície a nie takého ani princípe politického vymedzenia sa, to som sa snažil urobiť. Budem sa venovať obsahu toho dokumentu, určite zvyšný čas e, mojej prezentácie. Začiatok toho textu, chcem teda načrtnúť, o čo tam ide, môžete sa pozrieť potom na ten text celý, ale aby ste vedeli o tých kontextových prvkoch, ktoré sú v preambule, v tej časti preambule úvodnej, tam sa snažím poskytnúť e, prehľad o tom potenciále, škodl- škodlivom potenciále a dôvod, prečo je treba sa týmto zaoberať na úrovni EÚ. To telo textu a tie všeobecné zásady išlo o to vypracovať takú základnú líniu, o ktorej sa môžu odpichnúť členské štáty a diskutovať potom o právnych parametroch, vlastnostiach a takisto hovoriť o tých pravidlách právneho štátu. To sú tie, ktoré podobierajú náš proces, ktorý prebieha v EÚ. To je príklad toho principiálneho pragmatizmu vo svetle meniacich sa globálnych javov. Tieto všeobecné zásady, ako aj akékoľvek iné právne povinnosti, ktoré som pomenovala, e, to nie sú z mojej dielne. Samozrejme, to si vyžadujú existujúce právne záväzky, či už domáceho práva EÚ alebo medzinárodného práva a snažíme sa takým koherentným spôsobom e, postihnúť túto oblasť drónov viacerých uhlov. Poprvé, transparentnosť, prvý uhol pohľadu. E, tá predstava je, že často, veľká časť literatúry, veľká časť medzinárodných inštitúcií, e, veľa komentátorov e, volá po zvýšenej transparentnosti, zodpovednosti. Často, ale ja som si kladol otázku, čo to naozaj znamená. V rámci toho briefingu som sa snažila načrtnúť, že štát by mal poskytovať maximálnu transparentnosť e, delením sa o informácie a ich zverejňovaním, ktoré prispievajú k e, tvorbe obmedzujúceho správania sa vo vzťahu k drónom a k posilneniu medzinárodného práva a momentu medzinárodného práva. A to sa týka tých e, elementov, ktoré som spomínala na briefinge, briefingu. K transparentnosti sa úzko viaže aj zodpovednosť a opäť často vyzývame po zodpovednosti, ale nie sme si celkom istí, z čoho sa tak vhodné zodpovedanie sa alebo tá zodpovednosť skladá. Ja som sa pokúšala o to znázorniť, že tie štáty, ktoré používajú takéto ozbrojené drony alebo pomáhajú iným štátom v ich používaní, troška sa vrátim za chvíľu k tomu pomáhaní, pomáhaní, mali by mi vykonať e, bezodkladný, rýchly, e, nestranný, nestranné vyšetrovanie, e, pokiaľ ide o akékoľvek incidenty, z ktorých vyplynulo či už umrtie alebo vážne zranenia z dôvodu použitia tých dronov. Čiže ide o to, aby sme boli komplexní, pokiaľ ide o dróny, voláme po väčšej transparentnosti, väčšom zodpovednosti, ale chceme dať isté usmerenia, pokiaľ ide o to, čo majú tieto jednotlivé dielčie veci obsahovať. Ale pokiaľ ide o tú pomoc alebo napomáhanie, je dôležité, aby sme predovšetkým v európskom kontexte sa pozreli na to, že často štáty nie sú príliš eh, ochotné No, alebo to nehovoria o tom, aká je ich právna pozícia vo vzťahu použitiu drónov, lebo ich nepoužívajú. Často tie štáty, ktoré v tejto chvíli už používajú e, odzbrojené dróny, tak používajú také dohľadové alebo vyhľadávacie, alebo poskytujú pomoc tým štátom, ktoré tak podobne robia. Preto bolo podľa mňa dôležité počiarknúť, že členské štáty nemôžu e, pomôcť, napomáhať akémukoľvek aktérovi e, v použití takýchto ozbrojených dronov, či už logistickou podporou, či už e, nejakou technologickou podporou alebo iným. A posledný modelový článok súvisel s vývozom. Tam je výzva pre všetky členské štáty, aby obmedzili, alebo posledné kontroly, pokiaľ ide o vývoz takéhoto typu technológií v súlade so súčasnými platnými záväzkami. Pridaná hodnota takéhoto rozhodnutia rady alebo také postúpenie tohto e, používanie takým systematickým, bezpečným spôsobom to bude zabezpečovať právny štát, takisto to bude zlepšovať kvalitu právnych rámcov ohľadom použitia týchto ozbrojených drónov, takisto to zvýši výmenu informácií a transparentnosť medzi členskými štátmi, čo ovplyvní tú legitimnosť operácií používajúcich dróny. Zvýši to jednoznačnosť, bude tu zjednotená pozícia a vytvorí sa platforma na zmysluplnú diskusiu v rámci únie, ako aj mimo nej. A nakoniec prispieje to aj k takému eh, principiálnemu pragmatizmu čím budeme robustne riešiť niektoré záležitosti a budeme sa pridržať európskych e, hodnot, e, ktoré majú byť aplikované v takýchto prípadoch. Ďakujem. Ďakujem. Teraz by som dal slovo e, pánovi Kolanovskému. Nech vystúpi, nech sa páči. Merci beaucoup, monsieur le, le président. Merci. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. a ďakujem za príležitosť podeliť sa o svoje názory v tejto diskusii. Budem hovoriť dnes po francúzsky. Využijem túto príležitosť. Budem hovoriť o právnom rámci týkajúcom sa používania ozbrojených dronov. Je to rámec, ktorý existuje, ktorý je často nesprávne pochopený. Podporujem eh, pani Dorsi, keď hovorí, že existujú pravidlá, ktoré zahrňujú používanie ozbrojených dronov. Potrebujeme ale vypracovať nové pravidlá pretože sa to využíva ako výhovorka, aby sa znížila ochrana, ktorú môžeme ponúknuť. Medzinárodné právo ponúka rámec, ktorý definuje jasné zákony pre používanie ozbrojených dronov a to poskytuje rámec, v ktorom možno používať drony. Boli e, dve situácie, v ktorých možno používať. Sú to ozbrojené konflikty a situácie mimo ozbrojených konfliktov. Takže to sú tie dva typy situácií, v ktorých e, možno použiť ozbrojené drony. Pokiaľ ide o ozbrojené konflikty, a definícia týchto konfliktov sa nachádza v správe pani Dorsey, tak e, tu máme medzinárodné humanitárne právo, e, ktoré sa v takýchto prípadoch uplatňuje. A keď máme ten druhý typ situácie, teda že nejde o zbrojný konflikt, tak e, vtedy sa uplatňuje režim presadzovania práva. Tam sú o mnoho prísnejšie zákony a pravidla pre používanie ozbrojených dronov a predovšetkým pre používanie smrteľnej sily. Ak ja hovorím o zbrojených dronoch, tak to je smrteľná sila. Sú tri hlavné princípy, ktoré sa tu uplatňuje. Máme tu rozlišenie medzi bojovými a nebojovými, potom tu máme princíp proporcionality, to znamená, že tu môže byť istý stupeň vedľajších škôd pre účely vojenskej výhody pri vojenskej operácii. A potom je tu ešte um, princíp predchádzania. To znamená, že treba um, uplatniť aj princíp uh, predchádzania škodám. Uh, Potrebujeme teda nástroje na to, aby sme lepšie rešpektovali medzinárodné humanitárne právo. Drony eh, sú pomalšie ako lietadla, eh, operujú v nižších výškach ako lietadla a tak ďalej. Ale ak sme v situácii, ktorá nie je ozbrojeným konfliktom, tak eh, právny rámec, momentálny právny rámec nie je veľmi za používanie ozbrojených dronov. V takom prípade sa uplatňujú medzinárodné predpisy e, týkajúce sa ľudských práv a sú mnoho reštriktívnejšie pri používaní sily. A možno ich e, uplatniť len vtedy, keď iné metódy nie sú efektívne, alebo len vtedy, keď e, sú jediným prostriedkom na dosiahnutie želaného výsledku takáto sila je dovolená len vtedy, keď je to potrebné na ochranu ľudských životov alebo na ochranu zdravia ľudí. A správa pani Dorsi definuje, čo je bezprostredná hrozba. v súvislosti s ľudskými právami je e, dôležitý princíp proporcionality a netreba ho vnímať rovnako ako v prípade e, ľudských práv a legislatívy v oblasti ľudských práv. Treba sa pozrieť na to, či e, akcia je proporčná, úmerná voči cieľu operácie. ak e, nie je operácia umerná, tak môžete, e, dajme tomu, e, zatknúť danú osobu. V tejto súvislosti a v týchto podmienkách vidíme situácie, v ktorých možno použiť ozbrojené drony. Vidíme, že sú dosť vzácne. Dnes môžeme povedať, že drony sa čoraz viac používajú a Európska únia má väčšie vojenské schopnosti a možnosti. Správa a pani Dorsi napríklad podrobne definuje, čo znamená bezprostredný. Najväčšie problémy spôsobujú situácie mimo ozbrojených konfliktov. V svojom prejave Pani Dorsi hovorila napríklad o dôsledkoch útokov. V niekoľkých štátoch sa to berie ako boj proti terorizmu, teda používanie dronov, ale nie je to právny pojem. Prináša zo sebou viaceré rizika. Humanitárne právo je výnimkou a to sa uplatňuje v ozbrojených konfliktoch. Musia to byť však výnimočné situácie. ktoré umožňujú zabíjanie len ako poslednú možnosť a takisto akceptuje istú mieru vedlejších škôd. To znamená, že by ste mohli zautočiť kedykoľvek. Takisto je dôležité zvorazniť, že ľudia, ktorí podporujú túto teóriu, akceptujú že sú vedlejšie škody, keď e, tieto útoky sa realizujú na Strednom východe alebo v Afrike. A takéto rozlíšenie e, nie je priateľné. Na záver by som chcel povedať, že by bolo užitočné e, mať ďalšie materiály týkajúce sa používania ozbrojených dronov Eh, pretože treba eh, zahrnúť uplatniteľné pravidla a predpisy, zadefinovať, kedy možno ozbrojené drony použiť, kedy ich nemožno použiť. A toto všetko treba zadefinovať eh, skôr, než dojde k ozbrojenému konfliktu. Takže v tejto súvislosti by som chcel podporiť uznesenie, ktoré bolo vo výbore prijaté v roku 2014. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem, ďakujem veľmi pekne. Doktor Kolikovský. A teraz odozdávam slovo e, pani Nietfeld, ktorá je zodpovedná za konvenčné zbranie divízii, ktorá sa venuje odzbrojeniu a nešíreniu zbraní. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne, že ste pozvali aj Európsku službu pre vonkajšie činnosti. Veľmi si ceníme, že ste si vyžiadali aj prácu expertov. Prečítali sme si výsledky s veľkým záujmom a budeme e, správu ďalej študovať. Je to veľmi zložitá problematika a to nebude posledný raz, čo sa pozrieme na vašu správu. Nechcem hovoriť toho príliš veľa, ale jedna vec je podľa mňa dôležitá a to, že si musíme uvedomiť, že dronová technológia je už tu. Nezmizne, bude sa ďalej rozvíjať. Musíme preto o nej ďalej hovoriť. To nie je niečo, čo budeme môcť zakázať. Možno ani nemáme záujem to zakázať. A, ani nemám taký dojem, že by to bol úmysel parlamentu. Drony majú e, rôzne možné druhy použitia. Po vojenskej sfére môžu drony pomôcť e, zacieliť ciele, ale aj e, nájsť osoby alebo iné ciele. Európska únia používala e, drony iba na e, sledovanie. Použili sme ich pri rôznych misiách a drony sa použili tiež e, pri operáciách zameraných na zistovanie možných pirátskych útokov a takisto na záchranné operácie. Môžem spomenúť námorné záchranné operácie, ako bola Atalanta, potom máme protipirátske operácie, operácia Sofia. Drony sú ešte viac vyvinuté v civilnej sfére. Používajú sa napríklad e, presledovanie lesných požiarov v poľnohospodárstve, e, presledovanie potruby. Toto je veľmi dôležité. Musíte mať na pamäti, že Európska únia je veľmi dôležitý celosvetový hospodársky aktér Ehm, Európska únia má viac ako 450 miliónov obyvateľov. My sme zodpovední za 20 eh, celosvetového HDP. Eh, takže takáto technológia je dôležitá pre takého veľkého ekonomického aktéra, ako je Európska únia. Nechať vývoj tejto technológie v rukách iných národov a ľudí možno nebude v najlepšom záujme Európskej únie. Už som povedala, že nebudeme môcť zakázať alebo zastaviť vývoj dronovej technológie, ale potrebujem za potrebné poukázať aj na to, že táto technológia má aj iné aspekty. Chcela by som povedať niečo o kompetenciách. Viete, že hovoríme o celosvetom poriadku a tak ďalej. A Európska únia je sama toho príkladom a preto prostredníctvom zmluvu máme rôzne kompetencie. E, preto e, komisia je napríklad zodpovedná za e, vzdušnú bezpečnosť, za leteckú bezpečnosť. Je to prvok, ktorý je dôležitý, keď hovoríme o dronoch. EAS sa tým nezaoberá, ale civilné lietadla, vojenské lietadla sú tiež jedným aspektom dronovej technológie. Musíme sa na to pozrieť a keď chcete eh, hovoriť o bezpečnosti týchto lietadiel, tak eh, sa musíme teda na to pozrieť. Potom je tu problematika ozbrojených dronov. Samotné drony nie sú zbraňou. Je však pravda, že isté kategórie dronov možno použiť ako prepravný eh, systém na prepravu striel a bomb. Nechceli sme tu vznášať nové otázky medzinárodného práva, ale e, tu máme právnika z IAS a e, bolo už povedané, že my naozaj nepotrebujeme novú medzinárodnú legislatívu a teda neskúmame situáciu, v ktorej potrebujeme nové medzinárodné právo alebo novú zmluvu tejto konkrétnej oblasti. Dôležité je však, že to, čo sa týka dronov, by malo byť v súlade s medzinárodným právom a o tom to hovoríme. Chcela by som ešte povedať ďalšiu vec, že keď nebudeme mať e, spoločné stanovisko EÚ a vieme všetci, že také nemáme, tak to neznamená, že by sme nemali hovoriť o týchto veciach, pretože sú zákony, a sú ďalšie predpisy v tejto oblasti. Musím povedať, že Európska únia eh, súhlasí s mnohými tými eh, závermi, ktoré boli v správe eh, spravodajcu OSN Hejca. Bol stanovený medzinárodný právny rámec pre používanie dronov a to e, je dostatočný právny rámec pre používanie dronov. Právo na život možno zabezpečí primeranie len vtedy, keď e, jasné požiadavky e, stanovené inštitúciami medzinárodného práva sú splnené. Nesmieme upustiť od medzinárodného práva len preto, že tu máme e, nové výzvy, nové problémy, ktoré so sebou e, prináša terorizmus. Je tu ešte jedna vec, ktorú by som chcela povedať o vzore, e, ktorý ste navrhli pre e, záver rady. To sa týkalo e, vývozu zbraní. Vy ste to zrejme mali na pamäti, keď ste pripravovali svoj návrh. A chcela by som iba poukázať na to, že toto spoločné stanovisko EÚ o vývoze zbraní e, má isté dôležité kontrolné mechanizmy a jedným z nich e, je to, že krajina určenia by mala dodržiavať medzinárodné humanitárne právo a spoločné stanovisko k vývozu zbraní stanovuje, že členské štáty neposkytnú vývoznú licenciu, ak je tu jasné riziko, že vojenská technológia alebo vybavenie sa použije takže to bude vo vážnom rozpore s medzinárodným humanitárnym právom. Toto je mimoriadne dôležitý predpis, ktorý už platí. A chcem teda zopakovať, že už máme pár vecí v tejto oblasti. Nedá sa povedať, že by sme mali úplne prázdne ruky. A chcela by som na záver povedať, že problematika dronov je naozaj veľmi zložitá a veľmi si ceníme, že ste dnes zorganizovali tento seminár a materiál, ktorý ste vypracovali, je veľmi dobrý. A jedna posledná poznámka. Váš expert spomínal že tu hovoríme o diaľkovo ovládaných zariadeniach a Neviem, ako sa to teda vzťahuje na eh, právne predpisy, ale Európska únia predsa má zákony, má predpisy, ktoré sa týkajú nových technológií a smrteľných zbraní. Poprvý raz CC 2TV sa podarilo prvýkrát eh, prísť eh, so spoločným stanoviskom. A to v súvislosti s konferenciou, roku, eh, ktorá sa konala v decembri v Ženeve. Tam sa pripravilo eh, spoločné stanovisko eh, týkajúce sa revízie CCV a tiež sa hovorilo o tom, že sa vytvorí otvorená skupina expertov a že OSN pripraví, táto skupina pripraví správu do konca roka. A nebude sa to týkať iba dronov a možno budú drony spomenuté len okrajovo, ale napriek tomu je to e, dobrá práca. A musím povedať, že sme boli naozaj šťastní, že niečo také bolo možné. Bolo by dobre potom usmerňovať túto diskusiu a to je zhruba asi všetko, čo som dnes chcel povedať. Ďakujem. Grazie. Ďakujem. pekne. Sme síce na seminári, ktorý sa zaoberá prvom rade reflexiou, ale samozrejme sme tu prvom rade na to, aby sme diskutovali, je to dôležité. Hlavne je podstatné, aby sme mali nový legislatívny rámec nakoniec. Teraz e, prihlásených máme troch poslancov, pani poslanky Bílerová. Thank you. Uh, so... Ďakujem vám veľmi pekne. V prvom rade by som sa chcela poďakovať autorke za túto veľmi dobrú štúdiu zo strany zelených a my sme vlastne požiadali o takúto štúdiu a naozaj tlačíme vlastne túto otázku, pretlačame to už veľmi dlho a bude do, je dobre, že máme uznesenie parlamentu z roku 2014, ktoré vlastne žiada o to, aby sme dospeli k spoločnému stanovisku v nadväznosti na používanie ozbrojených dronov. Takže je veľmi pozitívne, že máme takúto štúdiu a nebude to užitočné len pre nás v Európskom parlamente. Naozaj dúfam, že vaše odporúčania si nájdu cestu aj do rady. A veľmi ľutujem, pokiaľ ide o vaše stanovisko zo strany EEAS, vy ste vlastne nehovorili o obsahu tejto štúdie. A vždy je samozrejme dôležité prediskutovať rozumné používanie dronov, ale naozaj my by sme mali diskutovať o potrebe, pretože tam je potrebné mať spoločné stanovisko, <clears throat> spoločnú pozíciu v nadväznosti na používanie ozbrojených dronov. Ale keďže toto je workshop, možno, že by ste mohli reagovať na túto otázku a znovu sa chytiť slova, čo vlastne robí EEAS, aké je stanovisko najvyššieho predstaviteľa, vysokého zástupcu a pokiaľ ide o toto uznesenie z roku 2014, e, pravdepodobne by bolo dobre to prediskutovať aj s členskými štátmi EÚ a ak si to nemyslíte, prečo si to nemyslíte? Ja si naozaj myslím, že používanie ozbrojených dronov, tak ako to vidíme z, z tejto štúdie, prináša so sebou e, celý veľmi dlhý zoznam veľmi vážneho charakteru, e, politického charakteru, právneho charakteru. A vy ste hovorili o, o nedávnom používaní o, e, takýchto ozbrojených dronov zo strany USA, ale takisto vidíme, že aj v boji proti terorizme viac vlád mm, vlastne sa začína zaujímať o takéto programy, ako je Rusko, Čína, Turecko, a naozaj si myslím, že aj neštátni aktéry, napríklad ako je Daesh, majú isté zdroje a môžu tým pádom používať takéto dróny. A toto je niečo, čo nás veľmi znepokojuje. Takže ja si naozaj myslím, že by bolo potrebné prediskutovať túto otázku o zbrojených drónov a naozaj stanoviť regulát vnútorný rámec a je to veľmi súrne. Je to ďaleko súrnejšie ako kedykoľvek predtým, pretože aj iné medzinárodné orgány o tomto diskutujú už nejaký čas a hovoria o tom, že je naozaj takáto potreba. Takisto si myslím, že je veľmi dobré, že vo vašej štúdie prepájate vlastne túto novú globálnu stratégiu s týmto táto globálna stratégia EÚ vlastne <clears throat> počiarkuje to, že sa vlastne eh, istým spôsobom dostávame eh, do eh, takého štádia, kde vlastne neplatí právny štát. Takže naozaj si myslím, že ak členské štáty budú mať spoločnú vôľu e, pre, vypracovať takéto stanovisko spoločné, tak to bude vlastne istým spôsobom vytvárať e, globálny program v tejto oblasti. A takisto vás chcem citovať, pretože ste hovorili o tom, že ak e, je tá, takáto absencia pozície EÚ v nadväznosti na ozbrojené drony, má to vlastne, nesie to vlastne potenciál istým spôsobom podkopať jednotu. A myslím si, že tam ste použili veľmi jasné a veľmi vhodné slova. Takže ja si tak myslím, ako ste to povedali aj vy, že rozhodnutie rady by bolo vlastne e, v strategickom záujme EÚ. A ak e, vo vašej štúdii porovnávate transparentnosť takýchto programov, napríklad e, krajine ako je USA. Naozaj si myslím, že naši člen, že členské štáty sú menej transparentné v nadväznosti na používanie ozbrojených dron, dronov. <clears throat> Takže naozaj som nenašla tam nejakú nezhodu v nadväznosti na odporúčania a analýzu, ktorú ste urobili v tejto vašej štúdii. Máte absolútnu pravdu, pretože naozaj sú tam dva veľmi dôležité koordinácie, transparentnosť a uh, takisto e, schopnosť proste zodpovedať za isté veci. A mám taký pocit, že vysoký zástupca EAS e, sa zdráha toto predložiť rady a vlastne mm, nechce veľmi e, vyhovieť takejto výzve parlamentu. A ja predpokladám, že toto sa veľmi rýchlo nezmení. Takže ak sa pozrieme na časový koridor niekoľkých rokov, potom naozaj si myslím, že budeme musieť aj prijať naše stanovisko a brať do úvahy aj iné, iný vývoj v oblasti techniky a technológií. Ja si myslím, že onedlho nebudeme diskutovať len diaľkovo ovládané ozbrojené dróny, ale aj poloautomatické a plne automatické ozbrojené dróny. A toto znovu vlastne vyvoláva e, kopu otázok. Takže si naozaj myslím, že keď rada začne e, diskutovať o tomto stanovisku, my z parlamentu by sme mali počiarknúť, že toto stanovisko, takúto pozíciu by sme chceli rozšíriť aj na e, plne automatizované a poloautomatizované e, ozbrojené dróny. Takže takisto by som sa chcela poďakovať za to, že ste usporiadali takýto workshop, za to, že, budeme, že môžeme vlastne prediskutovať túto otázku, za to, že môžeme klásť isté otázky. Vy ste hovorili o tom, že členské štáty by mali súhlasiť s tým, aby e, nad týmto mal nejaký dohľad nezávislý orgán pokiaľ ide o používanie takýchto ozbrojených dronov, ako by takýto orgán mal vyzerať. Bude to orgán, e, ktorý bude pozostávať zo so zástupcov občianskej spoločnosti alebo nejakých verejných inštitúcií, alebo to bude dokonca parlamentný orgán. A potom, pokiaľ ide o transparentnosť, hovorili ste, že národné záujmy, pokiaľ ide o bezpečnosť, sa vlastne vždy môžu uh, snažiť o to, aby vlastne ešte túto transparentnosť sprísnili. Takže uh, bolo by dobre eh, vedieť, že či sa môžeme vlastne odvolať na nejaké medzinárodné zásady, ako sa to bude robiť v praxi, ako môžeme zabrániť tomu, aby to bezpečnostné záujmy vlastne ne, neboli zneužívané a aby nepodkopávali tie základné požiadavky, pokiaľ ide o transparentnosť. A možno, že je tam aj otázka, ktorú by bolo potrebné položiť EAS, pokiaľ ide o e, skladanie účtov, respektíve nejakú zodpovednosť, pretože táto štúdia hovorí o tom, že existujúce schémy aj v nadväznosti na kompenzáciu by mali byť k dispozícii pre tých ľudí, ktorí sú ovplyvnení <clears throat> používaním odbrojených dronov. Takže mňa by veľmi zaujímalo počuť zo strany EEAS, ako si vlastne predstavujú e, používanie takejto schémy. A potom ešte otázka na pána Kolanovského. V posledných mesiacoch o Obamovej administratívy e, bolo vypracované spoločné vyhlásenie o drónoch a niektoré z našich členských štátov toto vyhlásenie podporili. Viete, ako to vlastne teraz vyzerá? Máte, e, ste, ste na to nejako napojení? Ako vlastne takáto deklarácia teraz <clears throat> vyzerá? Ešte posledná vec, ktorá je naozaj veľmi zaujímavá, pokiaľ ide o vašu štúdiu, vy žiadate o to, aby členské štáty predkladali výročnú správu EÚ v nadväznosti na svoje stanovisko, či tieto dróny používali alebo ich nepoužívali a tak ďalej. Ďakujem vám za odpoveď. Ďakujeme, pán Manesko. Ďakujem, pán predseda. Veľmi pekne ďakujem za vašu prezentáciu obidvom rečníkom a aj EEAS za ich vysvetlenie. Všetci vieme, že Európska únia už má spoločné stanovisko, pokiaľ ide o používanie ozbrojených dronov. Toto je pozícia, ktorá sa jasne odzrkadlila aj v uzneseniach Európskeho parlamentu, aj v rôznych vyhláseniach pani Mongerini a Donalda Taska. Takže v zásade sme všetci súhlasili s tým, že potrebujeme takéto spoločné stanovisko a že všetci chceme vlastne sa hýbať týmto smerom. A to je niečo, čo je veľmi dobré. Máme tu objasnenie zo strany EAS, v tom zmysle, že členské štáty nepoužívajú ozbrojené dróny, že vlastne e, používame takéto dróny len na sledovacie, respektíve prieskumné účely, čo je dobre. Ale aj tak si myslíme, že stále potrebujeme nejaké predpisy týkajúce sa exportu. Toto naozaj potrebujeme a musíme to riešiť a pravdepodobne by sme to mali riešiť čo najúrčnejšie v nadväznosti na situáciu na celosvetovej úrovni. Myslíte si, že toto bude možné v rámci súčasnej zmluvy, pretože vieme, že ešte stále sú členské štáty, ktoré niekedy sa stávajú proti tomu v nadväznosti na princíp subsidiarity a majú isté dôvody, ktoré by mohli e, sa vlastne teraz uplatniť, pokiaľ ide o používanie súčasnej zmluvy v nadväznosti na takúto argumentáciu. Takže ako budeme môcť vlastne uh, E, toto všetko vypracovať v rámci súčasnej zmluvy, respektíve či tam nebude potrebná nejaká zmena. A ďalšia otázka, ako to bude vyzerať s tretimi krajinami. V poriadku, povedzme, že v EÚ sme v ideálnej situácii, že všetci sme sa vlastne dohodli na tom, že nebudeme používať ozbrojené dróny, a že ak by sa používali, že by to bola naozaj otázka ktorá by sa spájala s medzinárodným právom a s rešpektovaním medzinárodného práva, ale ako to vyzerá s tretími krajinami. Moja kolegyňa už spomínala isté situácie. Má EÚ e, možnosť e, i zastaviť e, takúto krajinu a zabrániť jej v tom, aby takéto dróny používala, alebo budeme predpokladať, že sme všetci dobrí a čo budeme robiť s tými ostatnými. Aké sú možnosti pre nás ako Európskeho parlamentu, pre radu, pre komisiu, ako môžu zastaviť iné krajiny eh, a zabraniť im v tom, aby takéto ozbrojené dróny používali. Ďakujeme veľmi pekne. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcel by som pogratulovať <clears throat> výboru e, k tomuto veľmi dôležitému workshopu, pretože je to veľmi dôležité pozrieť sa na takéto autonómne, e, pilotované e, vzdušné plavidla, tak povediať, respektíve lietadla. Je to veľmi dôležité, pretože často hovoríme o taktickom využití, hovoríme o ochrane ľudí, respektíve majetku. A takisto je to užitočné aj pre rôzne delostrelecké operácie a taktické operácie, keď hovoríme o satelitoch alebo o strelách alebo o sieťach, ktoré by mali vlastne nahradiť e, tzv. E, GPS systémy, čiže to geopozicionovanie. Takže tieto Eh, bojové systémy je potrebné regulovať a mali by sme ich regulovať veľmi eh, prísne, hlavne pokiaľ eh, hovoríme o medzinárodnom práve a medzinárodnom a <clears throat> medzinárodných právach. Samozrejme, že je potrebné hovoriť aj o exporte. Keď hovoríme o celosvetovom boji proti terorizmu, ako je možné vlastne toto používať v nejakých eh, mimo súdnych situáciách a tak ďalej. Spojené štáty americké napríklad eh, robia takéto veci. A potom sú tam ešte konkrétnejšie záležitosti. Máme isté vedomosti, znalosti o tom, že niektorí členovia v EÚ eh, používajú takéto dróny na to, aby vykonávali takéto operácie a zase na druhej strane USA používajú spoločné základne v Európe na to, aby vlastne e, e, robili isté e, akcie, ktoré sú zamerané proti princípom medzinárodného práva. A ja by som chcel zopakovať to, čo hovorili moji kolegovia. Potrebujeme naozaj spoločné stanovisko, ktoré je prísne, pokiaľ ide o používanie takýchto ozbrojených dronov. A toto nie je samozrejme len medzinárodné humanitárne právo, e, ktoré e, by sa malo tu nauplatňovať. Ďakujem veľmi pekne. Dúfam, že budeme môcť toto presadiť v prvom rade e, pre Európu a potom samozrejme ešte aj v multilaterálnom rámci, v ktorom by to malo vlastne všetko fungovať. Mám vlastne tri body, ktoré by som veľmi stručne chcel spomenúť. V prvom rade Európsky parlament pred dvoma týždňami prijal veľmi zaujímavé uznesenie Matieho správu. Tam ide o právne a etické e, komponenty v nadväznosti na roboty. Je to veľmi dôležitá správa a ja si myslím, že by sme sa mali na to pozerať istým spôsobom v tej, týchto súvislostiach, pretože tam ide na jednej strane o etické princípy, ale ide tam samozrejme aj na e, o vplyv na práva, práva e, občianské a tak ďalej. A veľmi dobre vieme, že výbor sa snažil e, dospieť k istému riešeniu. A potom je tam ešte druhá e, vec. Tam sú napríklad neštátni aktéry. Podľa mňa toto zohráva stále dôležitejšiu úlohu. A pokiaľ ide o takýchto aktérov, tak oni v podstate siahajú po nelegálnych zbraniach, tak povediac, a nepodriadujú sa nejakému právu, čiže akým spôsobom by sme to mohli riadiť kvázi relevantným spôsobom. A potom ešte posledný bod. A to už tu bolo spomínané, že veľmi veľa drónov sa uh, vyrába e, z iných dôvodov, z komerčných dôvodov, respektíve z dôvodov sledovania, prieskumu a tak ďalej. A samozrejme, že je jasné, že je veľmi veľa takého tovaru, e, ktorý sa dá používať na rôzne účely. Čiže dá sa to komerčne využívať, ale dá sa to takisto využívať aj vojenským spôsobom. Takže toto je veľmi ťažký bod, ktorý by sa mal nejakým spôsobom vyriešiť. Ďakujem. Zdá sa, že môžem povedať toto. Samozrejme dám slovo pani Anet Belder, aby možno odpovedala na tie otázky, ktoré položila pani Lochbiller a potom budú nasledovať dvaja hostia. Nech sa páči, dve minúty. Thank you very much, and uh, thank you for all the interesting questions and comments. Uh, some of them... Ďakujem veľmi pekne, ďakujem za veľmi dôležité uh, pripomienky. Niektoré sa týkali práve EEAS a myslím si, že je to veľmi dôležité, pretože zatiaľ je ťažké dospieť k úplnej dohode medzi členskými štátmi, pokiaľ ide o tieto záležitosti. A prirodzene, že toto je veľmi dôležité dôležitý fakt, pretože externá služba bude musieť e, s niečím e, prísť a každopádne som si poznačila, že niektorí členovia tohto výboru si myslia, že toto by sme mali urobiť. A samozrejme, že ja to, túto správu podám ďalej, naspäť. E, budem o tom hovoriť u nás v externej službe. A Samozrejme, že v predchádzajúcich rokoch sme dospeli k istému e, uzneseniu, ale toto je vlastne dôkaz toho, že toto je ešte stále vlastne niečo, čo naozaj považujete za bod programu, čo je pre vás dôležité. Ale pokiaľ ide o otázky, ktoré nie sú úplne v kompetencii EÚ, Nemôžem vám slúbiť, že by sa rada bola schopná zjednotiť okolo takejto záležitosti a ja samozrejme e, naozaj e, som presvedčená, že toto je veľmi dôležitá diskusia, ktorá by sa mala konať na úrovni EÚ a samozrejme, že externá služba samozrejme spraví všetko, čo je v jej silách e, na to, aby zabezpečila aby v podstate sa uvažovalo o tých veciach, ktoré sme tu dnes počuli. A samozrejme, že sú tam aj iné záležitosti, napríklad zabíjacky roboty. Toto samozrejme je predmetom diskusie aj v rámci Organizácie spojených národov, aj v rámci Európskeho eh, súdneho dvora a tak ďalej. A potom tu bola ešte otázka, ktorú som nie celkom dobre rozumela. Ja samozrejme chápem, že to bola otázka z pani Lopila v nadväznosti na to, že či e, potrebujeme novú medzinárodnú legislatívu na to, aby sme chránili, respektíve to bola skôr otázka, ktorá bola adresovaná na právnych expertov. Tomu som dobre, nie, nie dosť dobre rozumela. Takže jedna otázka znela. Pokiaľ ide o túto štúdiu v nadväznosti na používanie ozbrojených dronov a potrebu stanoviska, spoločného stanoviska a to je naozaj e, takýto je názor parlamentu a to je samozrejme aj e, názor môj. Parlament je presvedčený, že by sme mali na tomto pracovať a v tejto štúdii sa hovorí, že ak niekto je zranený, alebo ak e, rodinný príslušník takéhoto človeka bol zabitý použitím ozbrojeného dronu, že takáto osoba by mala mať prístup k spravodlivosti a ku kompenzácii. A ja som sa pýtala na to, že ako sa pozerá externá služba na toto odporúčanie. Dobre, takže tým pádom ste objasnili tú otázku. Nie som schopná na toto odpovedať, ale veľmi rada vám dám odpoveď neskôr na túto otázku. Ďakujem vám. E, e, ďakujem. <clears throat> Takže toto je vhodné, aby sa odpovedalo, lebo ja viem, aké sú všetky ťažkosti, ale vo chvíli, kedy pracujeme na zadefinovaní modelu spoločnej obrany, spoločnej bezpečnosti v rámci Európy, tak e, otázka dron má svoju ústredné postavenie, takže určite e, by bolo vhodné, keby vysoká predstaviteľka tlačila na vypracovanie modelu spoločnej obrany a, a určite by nebolo dobré, keby sa stála vec drónov, vecov, ktorá bude ponechaná na jednotlivé členské štáty. To, o čom ste hovorili, hovorili ste, že prislúbujete odpoveď. Teraz by som opäť dal slovo dvom hostkám. 5 e, minút pre každú a opačne začneme, či najskôr, pardon, doktor Kolanovský. Nech sa páči. Merci beaucoup, monsieur le, le président. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem veľmi pekne za rôzne príspevky odpoviem a zlúčim jednotlivé otázky, pretože niektorých bol taký prienik a súvis vzájomný. Súhlasím s vyjadrením zástupkyňou ESVČ, že tie drony sami o sebe nie sú problémom. Ide o to, ako ich používame, čo s nimi spravíme a v akom kontexte. V dnešnom dôsledku, ak chcete spraviť eh, nejaký vojnový zločin, tak môžete použiť aj eh, tlakový hrniec, Takže nie je to, je to otázka, ako sa postaviť tým dronom. Nie je možné paušálne povedať, drony sú zlé sami o sebe. Okrem toho, medzinárodné právo obsahuje aj e, humanitárne právo a samozrejme sú tu legislatívne predpisy, ktoré sa naďalej vzťahujú na to, ktoré platia. Som presvedčený, ak sa budeme snažiť otvoriť e, tieto zákony, ak sa budeme snažiť cestou schvalovania nových zákonov, tak sa dostávame do rizika, že nebudeme mať rovnakú mieru ochrany ako doposiaľ. Musíme na to myslieť, keď hovoríme o vytváraní nových pravidiel a nových zákonov. Ale naopak, jedna vec je veľmi dôležitá. Musíme potvrdiť existujúcu legislatívu. Musíme sa pozrieť na skutočnosť, že už existuje legislatíva a zákony, ktoré nie sú uplatňované. Musíme sa ubezpečiť, že naďalej budú platiť a na druhej strane musíme sa snažiť zabez... identifikovať tie zákonné úpravy, ktoré sú neisté, nejasné a tam musíme sa dať dohromady a vypracovať spoločnú pozíciu EÚ, tak aby sme dokázali odstrániť tieto nejasnosti, e, keď hovoríme napríklad o geografickom priestore, keď hovoríme o extrateritoriálnych teroristických operáciách, tak tam je veľmi veľa vecí, ktoré spadajú do toho existujúceho rámca ale zase nie sú potom pokryté, takže treba veľa spraviť. Pokiaľ ide o kontrolu vývozov, aj v tejto oblasti musíme podľa mňa počiarknúť, že Európa už spravila veľa. No, v 98. už existoval etický kódex, pokiaľ ide o vývoz zbraní. Riešili sme to v rámci predsedníctva Spojeného kráľovstva v Rade okolo roku 2000, ak sa nemýlim, tak bolo vypracované spoločné stanovisko v tejto veci, kde sú popísané viaceré kritériá, ktoré sú v súlade s humanitárnym právom a medzinárodným e, právom pre ľudské práva, kedy dochádza k vývozu zbraní. A musíme teda hovoriť o medzinárodnej implementácii toho spoločného stanoviska zákonov, ktoré už existujú Nemôžeme to brať na ľakú váhu, keď hovoríme o tých e, kritériách, ktoré sa týkajú ochrany v rámci medzinárodného humanitárneho práva. Musíme sa naďalej zaoberať týmito vecami podrobne a nemôžeme e, sa pozerať len na regionálne alebo národné výhody. Pokiaľ ide o spoločné vyhlásenie Obamovej vlády, je pravda, že počas tých e, dvoch funkčných období vlády obamu používanie, používanie dronov rástlo geometrickým radom, takže takéto vyhlásenia sú istotne politickým krokom, prejavom politickým, bez pochyby, ale politický postoj musí viesť aj do niečoho praktického a musí to byť v súlade s legislatívou. Myslím, že ešte stále tam má veľa roboty, pokiaľ ide o implementáciu. Pani Dorsi. Ďakujem pekne všetkým za pripomienky. Vážim si ich a aj to, čo prezentovala predstaviteľka SVČ, ako aj doktor Kolonovský. A ja by som rada pošerkla pár záležitostí, ktoré vznikli v tých otázkach. Často tieto otázky samozrejme súvisia s právnym rozmerom, ale veľa súvisia aj s politickou vôľou, tak ako to bolo uvedené tam e, končí moja odbornosť a potom je to na poslancoch v tejto miestnosti, aby to strategicky nejakým spôsobom implementovali alebo uvažovali, či je to v strategickom záujme. Ja by som skôr počiarkla tú naliehavosť tejto záležitosti spolu e, s ostatnými, ktorí sú tu dnes v tejto zasadačke. Bez toho, aby so, e, bez toho, aby sme mali niečo spoločné, bez ohľadu na to, akom tváre, forme to bude, bez toho, aby sme sa dohodli, aké budú tie základné pravidla angažovania sa, či už vo vojenských operáciách alebo mimo, aké e, tie perimetre nastavíme, pokiaľ ide o práva ľudských práv alebo práva policajných alebo policajných zásahov alebo presadzovania práva. Potom, keď to nenastavíme, tak určite budeme mať problémy neskôr, či už hovoríme o zbrojených dronoch alebo o iných e, technologických e, technologických veciach, e, keď to budú nejaké smrtiace autonómne zbrania alebo nejaký takýto roboti Mali by sme to oddelovať, nemali by sme to dávať dohromady, pokiaľ ide o to nariadenie. Nakoľko, ako niekto spomenul, tie dróny sú už skutočnosťou, používajú ich štáty a takisto aj neštátne aktéry eh, rôzny, rôznymi účelmi a to šírenie bude pokračovať a preto je nevyhnutné, aby sme sa posunuli smerom k jednotnému prístupu zo strany Európskej únie keď sa vrátim ešte k tej globálnej stratégii. Sú to ťažké, náročné časy, e, je, sú to časy existenciálnej, existenciálnej krízy. Tak je to uvedené zo strany EU v tej globálnej stratégii, ale je to zároveň aj obdobie mimoriadných víziev, e, mimoriadných príležitostí. Aj e ústami prezidenta Tuska povedali, že spoločne stojíme a padáme rozdelení je nevyhnutné v tomto svetle zabezpečiť zvýšenú spoluprácu medzi členskými štátmi, poskytnúť väčšiu jednoznačnosť ohľadom týchto právnych rámcov a keby som mohla, tak lásko by som sa vrátila k niektorým myšlienkam, že dróny sú podobné ako iné zbraňové platformy. Chápem, odkiaľ pochádza takéto uvažovanie, ale myslím, že musíme e, si uvedomiť, že toto je komplikovanejšia záležitosť, že je tu stále viac dôkazov, ktoré poukazujú že na to, že použitie tých dronov ozbrojených vedie k tomu, že prach e, tolerancie použitia takýchto zbraní sa znižuje a že tie dróny e, geograficky rozširujú tie bytevné pole, pole alebo bytevné oblasti vzhľadom na tie možnosti a schopnosti, ktoré majú. Toto sú dva kľúčové momenty pri našom chápaní, prečo dróny sú iné v porovnaní s inými zbraniami. Aby som to v princípe zhrnula jednoduchšie, Eh, opravovať, regulovať alebo od, odsudzovať správanie niekoho iného, keď my to máme upratané vo vlastnej, vlastnom dome. Je ľahšie angažovať sa s aktérmi, či štátnymi alebo neštátnymi eh, mimo únie, keď budeme sa opierať o taký robustný, pragmatický systém alebo teda princíp, pokiaľ ide o bezpečnostnú a obranú politiku do budúcnosti. Ďalej je nejaký orgán dohľadu. Otázka ohľadom takéhoto orgánu. Sú tam viaceré možnosti, ale vidím tu stále pokračujúcu úlohu aj pre Európsky parlament, ako možno nejaký orgán dohľadu alebo nejaký orgán informačný alebo informácie. Neviem, či možno v nejakej ročnej, ročnej periodicite by mohli sa zaoberať používaním dronov Prvá vec, ktorá sa týkala práve otázok transparentnosti a že členské štáty, ktoré používajú tieto ozbrojené dróny a spolupracujú s tými, ktorí ich používajú, nejde opäť len o štáty, ktoré to používajú, ide aj o spoluprácu s tými, ktorí tak robia, alebo napomáhať v týchto útokoch dronov, čiže to je celá široká škála a kopa členských štátov v tejto chvíli. Je dôležité, aby sme mali prehľad o tom, čo sa deje a aké konverzácie môžu prebiehnúť. Bez takéto transparentnosti, bez názorov členských štátov na správny právny rámec alebo na jeho interpretáciu je ťažké, ak dokonca nemožné dostať sa k nejakým spoločným chápaniam. Pokiaľ ide o ten orgán dohľadu, určite to zohľadním v záverečnej verzii dokumentu alebo prídem s nejakým odporúčaním. Ďakujem. E, ďakujem pekne, naozaj ďakujem. Ďakujem doktorovi Kolanevskému, ako aj doktorke Dorsey za ich účasť. Toto je téma, ktorá tu nekončí. Samozrejme, budeme ju stále viacej prehlbovať, pretože tak, ako ste to aj vy naznačili, tak do istej miery nám e, to už diktujú tie, tie požiadavky, aby sme posunuli sa rýchlejšie k spoločnému stanovisku na úrovni EÚ. Ďakujem pekne a teraz už prejdeme k ďalšiemu bodu nášho programu.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 Bene, iniziamo questo scambio. Dobre, začneme s touto výmenou názorov, nakoľko naši hostia sú všetci tu. Pokiaľ ide o situáciu v oblasti ľudských práv v Bolívii, a hlavne pokiaľ ide o detskú prácu, spojenú s prezentáciou štúdie na tému sexuálneho násilia proti menšinám v Latinskej Amerike. tento podvýbor vyšle delegáciu ad hoc do, Bolívie, do Bolívie e, v apríli. Program misie je ešte stále vo fáze príprav. Každopádne tým základným cieľom misie podvýboru 2 je vyhodnotiť situáciu v oblasti ľudských práv v tejto krajine, v Bolívii. A myslím si, že počas tejto návštevy v Bolívie delegácia sa stretne s predstaviteľmi vlády, ako aj s obhajcami ľudských práv, ako aj s mimovládnym sektorom bolívy mimovládkami, takisto lídrami opozície, samozrejme poslancami parlamentu a takisto asociáciami združeniami pre ženy a tými, ktoré sa zaoberajú otázkou eh, detskej práce, ako aj agentúrami Spojených národov a medzinárodných mimovládok, ktoré majú svoje pôsobenie v Bolívii, ktoré pôsobia v Bolívii Okrem toho poslanci majú program, v rámci programu návštev majú navštíviť aj väzenie. Je to projekt financovaný zo strany EÚ a takisto centra, kde sa starajú o ženy, ktoré sa starajú obeťami násilia. Máme tu bohato zastúpený panel. Veľa hostí, ktorých samozrejme zdravím a som rád, že tu môžu byť s nami. Je tu signora, eh, teda pani Natália Olzo z Oxfam International, E, profesorka Jelke Besten, ktorá sa zaoberá v rámci inštitútu, medzinárodnej inštitúciu pre rozvoj na King's College v Londýne otázkami rodovými a rozvojovými, potom Manfred Lieber, potom je tu Jose Ramirez, ktorý zastupuje Medzinárodnú organizáciu práce, Jean-Pierre Bu, ktorý je z SVČ. Dobre, Hneď dám priestor prvému rečníkovi a 10 minút maximálne na vystúpenie a začneme Natáliou Alonzo. Nech sa páči. Thank you very much for the Ďakujem eh, pekne za možnosť eh, byť tu. Pokúsim sa stručne, aby sme mali čas potom na výmenu. Ja predkladám skúsenosti Oxfam a niektoré informácie, ktoré sme získali a poznatky ohľadom situácie ľudských práv v Bolívii. Budeme sa dotýkať dvoch konkrétnych vecí, násilia na ženách a druhá vec sa bude týkať práv pôvodného obyvateľstva a ako ich e, tie niektoré veci ovplyvňujú. Začneme násilím na ženách. Aký je kontext? E, Národný prieskum hovorí o tom, že ženy v Bolívii, asi 44% z nich, e, bolívských žien, zažilo psychologické násilie, 36% zažilo fyzické násilie a 15% zažilo sexuálne násilie. Len v samotnom roku 2015 bolo viac ako 42 tisíc prípadov násilia na ženách, a teda presných činov, ktoré súviseli s násilím na ženách. A je úplne jasné, že tieto trestné činy majú oveľa väčší vplyv na pôvodné obyvateľstva ženy ako v porovnaní s nepôvodným obyvateľstvom. Aký je ten právny rámec? Bolívia je pomerne progresívna, má nedávno schválené rámce 2011, 2012, 2013, 348, 342 čísla zákonov Prvý poskytoval záruku, pokiaľ ide o ochranu proti politickému zastrašovaniu alebo politickému dianiu. Takže to bolo aj v politickom kontexte, nielen v kontexte násilia na ženách a takisto zabezpečoval ženám život bez násilia. Nepôjdem teraz do podrobností tej legislatívy. Čo by som rada okomentovala je, že Oxfam vypracoval správu, výskumnú správu, Legislative Wings Broken Promises, porušené e, prísľuby. Druhá časť štúdie sa týka toho, aké sú tie medzery v legislatívnych rámcoch, pokiaľ ide o práva žien v tých 7 krajinách. Tuto mám pred sebou. Kolegyňa má e, taký sumár, také zhrnutie, môžete si to pozrieť. Je to komparatívna štúdia siedmich krajín a je tam aj Bolívia, takže myslím si, že je to pomerne nedávno, je to z marca. So, Takže je dosť jasné, že legislatíva je tu ale v čom je problém? Problém je v implementácii a v zásade sme v tejto správe zistili, že tri, tu sú tri štádia e, pri implementácii tejto legislatívy. E, poprvé, tí, ktorí sú zodpovední za implementáciu tejto legislatívy, nedodržiavajú tie postupy, ktoré stanovuje zákon a potom sú tu nedostatky súvisiace s tým, a ako sú riešené prípady nahlásenia násilia. Vieme napríklad o ženách, ktoré nahlásili násilie a potom ich žiadajú, aby sa aktívne zúčastňovali vyšetrovania, ale to e, by tak nemalo byť, pretože ženy by mali byť chránené. Po druhé, sú tu e, jasné nedostatky v infraštruktúre a službách. Vieme, že e, v Bolívii iba 30 obcí má um, miesta, kde ženy e, sa môžu ukryť. Ak nemáte takéto miesta, kde ženy môžu byť chránené pred násilím, ako očakávate, že celý tento proces bude spravodlivý? A po tretie, je tu ešte aj nedostatok v tom, ako e, zaobchádzajú so ženami, pokiaľ ide o prístup spravodlivosti. E, sú tu polizajné služby, sudcovia, ktorí konali proti ženám. Keď hovoríme o Bolívii, A keď hovoríme o tom, ako by sa tieto problémy dali riešiť, nebudem o tom hovoriť e, o tom podrobne, iba som povedal, že sú tu nedostatky. Ale jedna vec je e, právny kontext. Vieme, že je potrebná legislatíva, je naozaj nevyhnutá, ale to nie je jediné riešenie. E, sociálne normy hrajú veľkú úlohu. Aby som uviedla príklad, aby som trošku osviežila vaše spomienky chcete hádať, koľko ľudí do 25 rokov v Bolívii e, pozná niekoho vo svojom okolí, e, kto trpí násilím? Chcete hádať, koľko mladých ľudí pozná niekoho vo svojom e, okolí, kto trpí násilím? 9 z 10 ľudí pozná niekoho, kto trpí násilím. A toto je iba u mladej populácie. Ale je zvláštne, že aj keď máte toto vysoké percento násilia, ku ktorému dochádza, väčšina aj tak hovorí, nebudeme sa radšej e, do toho pliesť, je to súkromná vec, nechceme sa do toho miešať. Ale aj tak mladí, 80% mladých ľudí by bolo ochotných konať. By boli v zásade ochotní konať. To znamená, že Bolívia sa e, dostáva na jedno z popredných miest v e, Karibiku a v Južnej Amerike, e, pokiaľ ide o násilie. A bola tu istá aktivita zavedená, ktorá hovorí o tom, ako môžete konať Nejde tu iba o politický rámec, nejde tu iba o normy alebo o to, čo robí vláda, ale o to, čo môžete urobiť vy, keď e, viete o takomto násilí, ktoré páchané na priateľoch, na príbuzných a tak ďalej. Je to e, kampaň, ktorá má mobilizovať ľudí cez sociálne médiá. Funguje to celkom dobre, ale je to naozaj ťažké. Ide tu o akceptáciu násilia, ale to nie je také násilie, eh, kde niekto bije svoju priateľku, ide napríklad o kontrolu mobilu, alebo ide o to, že niekto chce aj kontrolovať, ako sa jeho priateľka oblieka. A Ide tu vlastne o obmedzenie práv žien. Toto sú teda tie dve veci, na ktoré som chcela poukázať. Teraz prejdem k druhej otázke a tá sa týka práv pôvodného obyvateľstva a prírodných zdrojov. Celkovo e, v, v pláne rozvoja Bolívie je dôležitá časť, ktorá sa snaží vidieť a využiť všetky možnosti Bolívie pri výrobe e, energie. Z dlhodobých skúseností e, vieme, že je tam veľký potenciál na konflikty medzi komunitami práve v súvislosti e, s výrobou energie. Oxfam podporuje záväzky, ktoré tam sú E, tak aby sa viedol, skutočná, viedol skutočný rozhovor s komunitami o tom, čo e, sa deje, ale tam tiež vidíme potenciál pre konflikty. Chcela by som v tejto súvislosti spomenúť nástroj, ktorý používame v praxi. Je to e, nástroj pre monitorovanie sociálneho prostredia. Je to nástroj pre sociálnu kontrolu. A je to nástroj, ktorý vymysleli ľudia pre ľudí je tam veľká účasť komunity, ktorá sa sama stará o územie pôvodného obyvateľstva. E, čo sa tým dá konkrétne dosiahnuť? Nuž e, je to systematická metodika na dokumentovanie potenciálnych eh, dôsledkov, pozitívnych a negatívnych, eh, ale vo väčšine prípad negatívnych dôsledkov pre prostredie, v ktorom žijú eh, pôvodní obyvateľia, ale pomôže to aj politikom urobiť určité rozhodnutia. Keď máte teda dobré informácie o tom, ako to, čo sa tam deje, ovplyvňuje živobytie a život miestnych pôvodných obyvateľov, tak politici by to mali zobrať do úvahy, aby sa minimalizovali dôsledky. Čo je výsledkom tejto metodiky, je, že musíte e, posilniť infraštruktúru, musíte poznať dostupné nástroje, ale tiež e, aj e, právne uznať tieto nástroje, vedie, ako by mohli pomôcť všetkým a nielen niekoľkým. A na záver by som chcela povedať kľúčové veci a chcela by som zhrnúť to, čo som povedala. Pokiaľ ide o násilie proti ženám, sú tu e, dve hlavné posolstva. Chápem to tak, že táto výmena názorov e, podporí aj návštevu poslancov Bolívii, ku ktorej dojde o niekoľko týždňov. Takže e, to prvé posolstvo je, že v Oxfam a UNDP sa e, snažíme upozorniť bolivijskú vládu na násilie voči ženám, tak aby vláda začala uplatňovať e, nástroje, ktoré má k dispozícii. E, mala by byť ministerská komisia, ktorá bude pomáhať nachádzať riešenia Chceli by sme, aby tento mechanizmus bol financovaný a aby získal prostriedky potrebné e, na realizáciu. Chceli by sme teda upozorniť na úroveň násilia voči ženám a po druhé, chceli by sme podporiť a pomôcť uplatniť e, spoločenské normy, aby sa presne vedelo, čo je násilie proti ženám. No a potom, pokiaľ ide o práva pôvodného obyvateľstva, tak e, žiadame e, o to, aby vláda splnila svoj záväzok, ktorým je viesť konzultácie e, s miestnym obyvateľstvom a tak, aby získali súhlas na to, čo budú robiť a aby e, miestne komunity mali e, väčšie právo rozhodovať o tom, e, čo sa deje na ich území. Ďakujem veľmi pekne. A teraz dám slovo mm, doktorke Bruxter. Ďakujem. Budem teda pokračovať a nadviaž na to, čo povedala kolegyňa, ale budem hovoriť predovšetkým o sexuálnom násilí voči dievčatám, voči maloletým. Ehm, máme správu o sexuálnom násilí voči maloletým v Južnej a Strednej Amerike, ehm, predovšetkým Bolívii, ale aj v Peru, Mexiku a iných štátoch. pokiaľ ide o túto misiu, ehm, budem dnes hovorí predovšetkým o Bolívii. Pokiaľ ide o údaje, máme ich veľmi málo. Máme veľmi málo porovnateľných e, údajov o sexuálnom násilí voči e, maloletým v Južnej a Strednej Amerike. Je to preto, že veľmi málo prípadov je nahlasovaných. Takže to je problematické. Sexuálne násilie voči maloletým je často skryté v komunitách. E, často preto, že väčšina pachateľov sú ľudia, ktorých maloletí poznajú. Sú to väčšinou muži, príbuzní, ale aj učitelia, susedia, priatelia, rodiny alebo uh, náboženskí vodcovia. Takže sú to osoby, ktorým maloletí dôverujú. A takto deti sú eh, viac zraniteľné, pokiaľ ide o sexuálne násilie. Chceli by sme však mať predstavu o tom, aký rozsiahlý je tento problém. Ak porovnáme e, výsledky z Bolívie s výsledkami z Peru, e, Odhad je taký, že jedna z piatich žien zažije sexuálne násilie pred dosiahnutím veku 15 rokov. Celosvetová štúdia ukazuje, že 18 dievčat zažije e, sexuálne násilie pred dosiahnutím 15. roku života. Tínejdžerky eh, vo veku 12 až 18 rokov sú eh, najviac vystavené sexuálnym násilie v rodine aj mimo rodín. To znamená, že deti do 14 rokov sú najviac zraniteľné a eh, pokiaľ ide o sexuálne násilie, väčšinou páchateľmi sú osoby príbuzné tejto krajine sa mnohí domnievajú, že e, práve mladé dievčatá sú vinné, e, ak e, sa stanú obeťami sexuálneho násilia. Je tu násilie voči ženám, ktoré súvisí aj s prechádzajúcou prezentáciou. Mladé ženy aj deti podliehajú podobnému správaniu, podobným stereotypom a sexuálne násilie maloletých e, sa e, považuje za predzvec násilia, ktoré bude páchané voči ženám, e, keď budú staršie. V správe som sa pozerala na patriarchálne vzťahy, nerovnosti a beztrestnosť v krajine v konkrétnom kontexte. Patriarchia je systém, ktorý je založený na rode a veku. Je to veľmi dôležité spomenúť tu v súvislosti e, s e, sexuálnym násilím voči deťom. Fyzické násilie voči deťom je rozšírené a takisto súvisí so zraniteľnosťou a náchylnosťou na sexuálne násilie. Patriarchia Okrem koloniálnej minulosti sú eh, faktormi, eh, ktoré eh, vytvárajú rodové nerovnosti. Chudobné dievčatá, postihnuté dievčatá, dievčatá s tmavšou pleťou, homosexuálni chlapci. Toto všetko sú skupiny detí, ktoré sú náchylnejšie na sexuálne násilie. Tí, ktorí e, pracujú ako slúžky alebo sluhovia, čo je bežná prax e, mestách boli, tak e, tieto deti, ktorí pracujú v týchto pozíciách, sú často vystavené sexuálnemu násiliu zo strany otcov rodín, kde slúžia. E, pod prezidentom Moralesom sa e, zlepšila situácia chudobných pôvodných obyvateľov, ale to neznamená, že pôvodné obyvateľstva, obyvateľia hľadajú pomoc u policie a súdov v prípadoch násilia voči ženám a deťom. E, vidiecké e, pôvodné obyvateľstvo hľadá väčšinou pomoc e, u svojich komunít Mala som tu dievča, ktorá študovala medicínu v Bolívii a ona mi porozprávala takýto príbeh. Jeden večer, keď som bola v nemocnici, prišla 50-ročná žena s 11-ročným dievčaťom. Dievča krvácalo a e, potrebovalo okamžite zdravotníckú pomoc. E, dievča bolo rozrušené, nevedel povedať, čo sa stalo, tak e, nám to povedala matka. Povedala nám, že počas oslav vo svojej komunite dievča odišlo domov skôr ako ostatní príbuzní. Počas cesty sused sa k nej pripojil, aby odprevadil domov, ale vošiel s ňou do domu a viackrát ju znásilnil. Rodičia ju našli krvácať keď sa neskôr vrátili domov. Nechceli ohlasiť tento e, trestný čin na policii a odviezli e, dievča do nemocnice do Lapazu a medzi tým sa dohodli e, s pachateľom. A toto je bežná prax v rámci spravodlivosti v komunite. Táto študentka medicíny mi ďalej hovorila, že e, počas svojej e, praxe zažila mnohé takéto e, prípady, ktoré boli vyriešené týmto spôsobom. Podľa miestnej komunity je toto bežnejší a primeranejší spôsob riešenia týchto prípadov než nahlasovanie na polícii. Hoci tam mali políciu alebo súdy po ruke. S tým sú mnohé problémy. Niekto by mohol povedať, že takom štáte, národnom štáte, ako je Bolívia, je to kultúrne primeraná spravodlivosť je to arbitráž, e, ktorú vedú vodcovia komunít, ale niekto iný by mohol povedať, že to vlastne vedie k legitimácii zneužívania detí, výmerov za peniaze alebo tovar. Je to proti všetkým medzinárodným dohodám, ktoré podpísala Bolívia v súvislosti e, s právami detí a žien. E, tento príbeh aj poukazuje na to, že mnohé prípady nie sú nahlásené, mnohé prípady znásilnenia detí a preto informácie, ktoré sú vyzberané, nie sú primerané Jeden z ďalších e, problémov, e, ktorý e, s tým súvisí, je pomalé spracovanie a dlhý čas, kým sa obete dočkajú spravodlivosti. Na vidieku nemá súdnictvo a policia dostatočné finančné prostriedky, preto to trvá tak dlho a v roku 2014, aby sa vyriešil tento problém pomalosti, súdov a polície, urobila vláda kroky na to, aby sa e, urýchlo riešenie takýchto citlivých prípadov. A to rozhodne pomohlo do istej miery v takýchto prípadoch. E, prípady sa riešia do dvoch týždňov namiesto dlhoročných procesov v e, priebehu ktorých rodiny sa musia vrácať do mesta, aby sa zúčastňovali stále ďalších a ďalších e, procesov a konaní, ale to nevyriešilo aj tak e, tú nedôveru, ktorá existuje medzi vidieckým obyvateľstvom a súdmi alebo políciou. A o tom hovorila moja kolegyňa. Tak čo vlastne robia krajiny? Vo väčšine krajín, vrátane Bolívie, pomerne nové zákonníky hovoria vyslovene o nezákonnosti zneužívania detí, ale napriek tomu v praxi vek súhlasu a spôsob poskytovania súhlasu je problematický a je to politická otázka a potom je veľmi ťažké implementovať e, takýto e, právny rámec e, predovšetkým pre dievčatá vo veku 12 až 18 rokov. Napriek tomu, na základe celosvetových trendov si Bolívia vytvorila špecializované jednotky. Tieto jednotky boli založené v posledných 5 rokoch. Bolívia má mestské a miestne agentúry, majú tam linky pomoci pre deti a tieto e, linky pomoci sú naozaj e, veľmi efektívne, pretože to je e, dostupný spôsob pre deti, aby mohli obísť dospelí a sami nahlásiť to, čo sa im stalo. Táto tieto agentúry zorganizovali aj pracovné skupiny s organizáciami občianskej spoločnosti a tie informovali a vzdelávali ľudia o tom, čo je sexuálne násilie voči deťom. Takže stále tu nie je e, dostatok e, služieb a pomoci, ktoré môžu poskytnúť obetiam. To je preto, že e, nie je dosť prostriedku na to. Reprodukčné zdravie je problematické, pretože tu treba zmeniť normy a rodové stereotypy tých sa treba zbaviť, aby sa zabránilo násiliu a sexuálnemu násiliu voči deťom. Potrebné sú aj kampane na školách. Takže na záver e, by som sa povedať, že latinskoamerické krajiny vrátane Bolívie majú inštitucionálny rámec, e, na základe ktorého môžu riešiť e, sexuálne násilie voči maloletým. Existujú tu mimovládne organizácie, ktoré sa venujú ľudským právam. Je tu ombudsman, ktorý obhajuje ľudské práva aj práva detí. Bolívia má tiež sieť e, e, mestských a miestnych e, organizácií a množstvo mimovládnych organizácií, ktoré pracujú v tejto oblasti a treba spolupracovať s týmito organizáciami okrem zdrojov, čo je môj posledný bod, okrem zdrojov Treba mať aj primerané politické zapojenie, a e, treba mať integrované služby, ktoré sú tiež veľmi dôležité pre boj proti sexuálnemu násiliu e, páchanému na maloletých. Ďakujem a teraz dáme slovo profesorovi Lidovi. Ah, yeah, okay. Uh, je to pripravené? Áno. Budeme hovoriť po španielsky. Mojím cieľom je vám vysvetliť, prečo som presvedčený, že nový uh, zákonník e, je nutný e, v Bolívie a ako by sa vlastne mal presadzovať takýto zákonník, ktorý by efektívne e, prispel k riešeniu tých otázok, ktoré dnes vlastne existujú v Bolívii, pokiaľ ide o tie deti, ktoré musia pracovať. v Bolívii. tak ako v mnohých iných krajinách eh, na svete na juhu, veľká časť detí musí pracovať. Jednoducho z toho dôvodu, eh, že vlastne musia riešiť otázky, ktoré sa spájajú s chudobou a s extrémnou chudobou. Tento nový zákonník v Bolívii je niečo, o čom som presvedčený, že to vlastne je reakcia na skúsenosti a na pokusy zo strany politikov vyriešiť otázku detskej práce a jednoducho takým spôsobom, že sa snažili zakázať takúto prácu, ale samozrejme, že boli aj politici, ktorí sa snažili nájsť iné riešenie a snažili sa presadzovať isté normy, ktoré sa mali dodržiavať v prípade, ak deti dostali takéto povolenie pracovať. Takže čo to znamená? To vlastne znamená, že tento zákonník sa snaží e, vlastne prijať istým spôsobom diferencovanejší pohľad na detskú prácu, vrátanie rôznych kultúrnych zvyklostí, ktoré existujú, pokiaľ ide o pôvodné Um, národy, ktoré žijú v tejto krajine. Na druhej strane tento zákonník sa snaží diferencovať medzi rôznymi typmi práce. Práca, ktorá nie je bežne vykonávaná, respektíve práca, ktorá je bežne vykonávaná, povedzme, uh, v rôznych vidieckých oblastiach, respektíve v oblastiach, kde žije uh, to pôvodné domorodé obyvateľstvo. Veľmi dôležité je konštatovať, že tento nový zákonník má mimoriadne e, zaujímavý cieľ. Je to celkom nová záležitosť. Je to veľmi unikátna záležitosť, pretože v takomto procese e, vypracovania tohto zákonníka tam <clears throat> na tomto e, vypracovaní sa aktívne vlastne zúčastňovali aj deti. A samozrejme, že to bol proces, ktorý zo sebou priniesol veľa konfliktov, veľa kontroverzných e, stanovísk a tak ďalej. Ale bola tu istá vôľa, vôľa vypočuť si deti a naozaj začať s nimi e, spolupracovať a e, vypracovať isté predpisy, ktoré podľa môjho názoru e, by mohli e, predstavovať krok dopredu v nadväznosti na riešenie otázok spojených e, s detskou prácou a s prácou takýchto detí na vidiecky, vo vidieckých oblastiach. Spôsob, ako sú riešené tieto problémy v tomto zákonníku sa len nehovorí o nejakých normách, ktoré sa musia dodržiavať v prípade, keď dieťa pracuje, ale sa tam vlastne navrhujú aj riešenia. A práve tak e, pri implementácii týchto noriem a pravidiel dieťa zohráva veľmi dôležitú úlohu. Samozrejme, že na celom svete sú isté pravidlá, e, ktoré sa uplatňujú v nadväznosti na prácu detí. Jedným z relevantných príkladov je e, dohovor Medzinárodnej organizácie práce. A bohužiaľ proste to nevedie k nejakým veľmi špecifickým záležitostiam, ale pokiaľ ide o tento zákonník, tam sme vlastne ustanovili špeciálne orgány, to sú také e, poradcovia, respektíve komisári detí, ktorí vlastne vyšetrujú tú situáciu E, pracujúcich detí a potom vlastne rozhodnú, že či tieto deti majú oprávnenie, povolenie pracovať, alebo či takéto povolenie nemajú. Najdôležitejším bodom v tomto kontexte, e, pokiaľ ide o tento zákonník, je, že tieto, e, títo komisári deti nie sú len kontrolným mechanizmom, ale je to vlastne orgán, ktorý práve tak aj šetrí, vyšetruje a vlastne dospieva k istým veciam, pokiaľ ide o usmerňovanie detí, e, vedenie detí a tak ďalej. Aspoň takýto je úmysel tohto e, práva. Ale samozrejme, že sú s tým spojené problémy. Problém spočíva v tom, že inštitúcie, ktoré sú zaangažované e, v týchto defensóriách, to sú títo komisári, ktorí pracujú pre deti, pretože bohužiaľ je nedostatok e, zdrojov a tým pádom vlastne e, nie je možné, aby to fungovalo vo všetkých municipalitách, tak ako to vlastne tento zákonník predpokladá. Pretože hm, tá predstava bola nielen, že založiť takéto výbory, ktoré by fungovali e, v prospech detí, ale že by malo, mali byť, mať aj patričný personál, ktorý by vykonával túto prácu a že tento personál by mal patričné schopnosti, zručnosti a možnosti. Čiže mali by byť schopní vlastne eh, istým spôsobom radiť deťom, zlepšovať ich pracovnú situáciu a práve z toho dôvodu si myslím, že toto je veľká výzva. Výzva pre aj pre e, Európske spoločenstvo, aby vlastne prijalo isté opatrenia, ktoré by podporovali zriadenie takýchto orgánov, takýchto komisárov pre deti, pretože toto je kľúčový prvok v nadväznosti na implementáciu tohto zákonníka. Čiže na vykonávanie predpisov tohto zákonníka. Samozrejme, že mladí ľudia majú takéto eh, výbory pre mládež a takisto tieto výbory poskytujú isté usmernenia, isté vedenie. Tieto výbory majú celý rad rôznych práv a môžu vlastne ovplyvňovať národnú politiku na rôznych úrovniach. Takže samozrejme, že môžeme povedať, e, deti majú mať právo hlasovať, ale deti nie len, že nemajú, nezohrávajú nejakú symbolickú úlohu, ale majú aktívnu úlohu v tejto spoločnosti. A práve preto vlastne zasahujú takéto výbory, ktoré obhajujú práva detí a mládeže a snažia sa ovplyvňovať aj politiku v tejto oblasti. Takže toto sú rôzne orgány, ktoré vlastne zakladá tento zákonník. Celkom určite by sme chceli, aby tieto dva orgány naozaj e, sa presadili a aby skutočne začali fungovať a keď e, naozaj e, berieme do úvahy, že tento zákonník je niečo veľmi nové, ktorý by mohol zohrávať um, patričnú úlohu v nadväznosti na zlepšovanie situácie pracujúcich detí a v zlepšovanie e, situácie v nadväznosti na ich práva, aby ich práva boli dodržiavané. Ale toto samozrejme <clears throat> znamená veľmi veľa. Keď pocestujete do Bolívie, prosím vás, snaž, snažte sa priamo e, komunikovať so zástupcami detí, aby ste naozaj od nich získali tak povediať, skúsenosti z prvej ruky, ako vlastne sa deti pozerajú na tento podporný nástroj, a akým spôsobom je možné ich podporovať v ich situácii. Teraz sa ešte chcem pozrieť veľmi rýchlo na svoje <clears throat> poznámky. Nie, nesledoval som nevyhnutne tie diapozitívy, ale ešte jedna vec, ktorú by som chcel k tomuto pridať. A možno, že toto by mohla byť tá záverečná poznámka. <clears throat> Pokiaľ ide o prijatie tohto zákonníka, predtým prebiehali diskusie. Niektoré boli veľmi kontroverzné, pán Ramirez o tom bude hovoril. Mali sme e, aj e, kontroverziu s Medzinárodnou organizáciou práce, pretože Medzinárodná organizácia práce e, prijala isté stanovisko a stretli sme sa na jednej konferencii. Oni tvrdili, že toto je zákonník, ktorý je proti dohovoru Medzinárodného organizácie práce, ktorej stanovuje minimálny vek v nadväznosti na deti, ktoré môžu pracovať. Týmto apelujem na vás a apelujem aj na delegáciu, ktorá bude cestovať do Bolívie. Prosím vás, nepozerajte sa len na to, že či tam je nejaké protirečenie v nadväznosti na definíciou minimálneho veku, ktorý E, spomínala Medzinárodná organizácia práce a definíciu, ktorá je zapracovaná do tohto zákonníka. Pozrite sa na e, dôkazy, pozrite sa na fakty, pozrite sa na tento <clears throat> zákon, ktorý sa snaží presadzovať novú cestu. Toto by vlastne mohlo poskytovať nové možnosti na riešenie otázok, e, ktoré, ktorým čelia e, takéto pracujúce deti. Samozrejme, že sme robili veľmi veľa výskumov, je množstvo detailov, ktoré by som mohol spomínať, ale sú isté, až, sú isté štúdie, ktoré hovoria, že isté normy, ktoré stanovila Medzinárodná organizácia práce, že to vlastne je záležitosť, ktorá nerieši situáciu, pretože potom sa takáto práca vlastne stáva nelegálnou činnosťou, nezákonnou činnosťou a vlastne je nemožné žiadať, aby sa vlastne základné práva týchto detí ochraňovali ako pracovníkov, ako ľudí, ktorí pracujú. Ďakujem veľmi pekne. Ja som Jose Ramirez, som z Medzinárodnej organizácie práce. Uvedomujem si, že nemáme veľmi veľa času. A veľmi stručne budem hovoriť vlastne, čo hovorí vlastne tento dohovor. Dohovor hovorí o tom, že minimálny vek musia dosiahnuť deti na to, aby mohli pracovať. A musí to byť vlastne na konci e, povinného vzdelávania. To znamená, že deti majú predovšetkým chodiť do školy a potom, keď skončia základné povinné vzdelanie, potom môžu začať pracovať. To je vlastne dohovor e, Medzinárodnej organizácie práce. Sú isté tam sa hovorí aj o tom, že sú isté typy e, zamestnania, ktoré sú nebezpečné pre zdravie, pre bezpečnosť detí, to sú tzv. nebezpečné práce a ILO, alebo teda Medzinárodná organizácia práce nepovoluje, aby vlastne deti vykonávali takúto prácu. Musíme samozrejme e, brať do úvahy realitu. Musíme si uvedomiť, že tieto deti častokrát naozaj e, vykonávajú prácu, ktorá nie je pre nich vhodná. 161 <clears throat> členských štátov, respektíve štátov, ktoré podpísali tento dohovor, súhlasilo s týmto. Je to niečo, čo sme prijali v roku 1973 a vychádzalo to z eh, desiatich predchádzajúcich dohovorov. V roku 1919 sa vlastne prijal eh, ten minimálny vek pre deti. Takže dá sa povedať, že vlastne tento dohovor vstúpil poprvýkrát do platnosti prakticky pred 100 rokmi. Ale naozaj, keď sa pozrieme na realitu, sú tam mnohé špecifické záležitosti. A snažili sme sa vlastne si uvedomiť a počiarknúť to, čo vlastne takýto zákonník zavedie do života. Poprvý raz sme mohli porovnávať isté veci, situáciu v Bolívii s inými situáciami. 848 tisíc detí, ktoré majú menej ako 17 rokov, je tam na plný úvezok zamestnaných. 800 tisíc týchto detí eh, bolo vlastne v takej situácii, ktorú my popisujeme ako detská práca to je definícia v medzinárodnej legislatíve a to je vlastne nezákonná práca. Pretože mnohé tieto deti bol, mali menej ako 14 rokov a častokrát aj chodili do školy, aj vykonávali veľmi nebezpečnú prácu, takže to bolo vlastne nezákonné z dvoch e, dôvodov. Niektoré z nich nechodili do školy. A niektoré deti e, tým, že nechodili do školy a boli zamestnané, častokrát boli zamestnané práve v takýchto nebezpečných e, typoch e, práce. A povedali sme, že je veľmi dôležité nájsť nové riešenie. Že je potrebné, aby títo ľudia pracovali e, zákonne, legálne. A my, my sme vlastne hovorili o tom, že predsa nemôžu pracovať od e, veku 10 rokov. Potom sme sa dohodli na veku 12 rokov, ale nemôžu samozrejme pracovať, e, tak povediať, celý deň bez toho, že by e, chodili do školy, bez toho, že by mali nejaké vzdelanie. Povinné vzdelanie, povinná školská dochádzka v Bolívii do, roku, do 12 rokov veku keď ukončíte celý tento cyklus, eh, eh, to znamená, že ak začnete vzdelávaním od 4 rokov, skončíte v 16 rokoch. To znamená, že tam je vlastne 12 rokov povinnej školskej dochádzky. Ale keď eh, začne dieťa pracovať v 12 rokoch, je to vlastne v protiklade s takouto povinnou školskou dochádzkou. A preto tento dohovor ratifikovala aj Bolívia. Medzi inými krajinami Bolívia sa podpísala po tento dohovor a odsúhlasila minimálny vek detí, ktoré môžu pracovať, ktorý sa medzinárodne vlastne uznáva a to je vek 14 rokov. A dozorný a, na skupina um, a, expertov v rámci MOP vlastne revidovala alebo kontrolovala všetky tieto veci a Detailne sme do týchto vecí zachádzali zo strany MOP. Nie len proste to boli technickí experti a tak ďalej, ale aj samotná organizácia členské štáty sa pozerali na to a snažili sa, aby v podstate sa dosť toho urobilo v nadväznosti na rôzne krajiny a vrátane Bolívie. A Snažili sme sa zistiť, že či tento dohovor vlastne pokrýva deti a mladistvých. Je tam špeciálna kapitola v nadväznosti na miesto práce. A práve z toho dôvodu vlastne prebiehali rozsiahle konzultácie v čase, keď sa vlastne tento dohovor odsúhlasoval. Ale pokiaľ išlo o pracujúcich, tak vlastne tam konzultácie neprebehli. A tým pádom sme sa dostali vlastne do takej situácie, že tam nebol dostatok e, takejto revízie, dostatok takejto kontroly, e, pretože členské štáty nekonzultovali expertov, hoci to mali spraviť. Bolívia vlastne e, predostrela tento zákonník, hovorila o mimoriadnom charaktere niektorých e, z týchto ustanovení. Hovorila aj o tom, že niektoré tie ustanovenia majú vlastne len dočasný charakter, že v podstate e, potrebujú, aby to platilo do roku 2020, aby v podstate e, mohli vyriešiť isté veci. Mne sa to však zdalo ako nejaký spoločný manifest, spoločné vyhlásenie ako vlastne porušiť medzinárodné právo a snažili sa a istým spôsobom to všetko obísť a tak povediac e, urobiť štvorec z kruhu. Ale oni si boli samozrejme vedomi toho, že ľudia by nemali pracovať od veku desiatich rokov, pretože mali by vlastne ukončiť povinnú školskú dochádzku a tu vlastne končia v roku, eh, vo veku 16 rokov. A tým, že sa vlastne znižuje eh, vek, tak eh, vlastne dávame odkaz tým pádom, tým najchudobnejším, môžete posielať deti do práce, pokiaľ sa chcete istým spôsobom vymaniť z takéhoto zovretia chudoby tento zákonník v roku 2015 napríklad Ekvador, je to aj ďalšia iná krajina v Južnej Amerike, ale nie je veľmi odlišný od Bolívie a <clears throat> oni vlastne ratifikovali tento dohovor. To znamená, e, že e, sa zaviazali k tomu, že e, vlastne to nebude nižší vek ako vek 14 rokov, keď tieto deti môžu začať pracovať. Ale istá krajina sa jednoducho rozhodla, že zníži tento vek. To znamená, že to bolo už niečo, čo vlastne bolo nelegálne. A toto vlastne e, predstavovalo istú hambu pre bolivijské orgány, a aj e, združenia pracovníkov povedali, že vlastne tam je veľmi veľa kontroverzií, že je to síce dočasné. Že síce v medzinárodnej úrovni neexistuje nejaké ustanovenie, ktoré by dovolovalo takéto výnimky, e, ale pokiaľ ide o ten právny rámec e, v, člen, tom, teda v tom štáte, tak štát musí stanoviť vek a musí stanoviť, čo je akceptovateľné v rámci spoločnosti. Tá mimoriadná povaha v rámci tohto zákona, ktorú si osvojila vláda v Bolívii, to je jednoducho fikcia, je to úplne v rozpore s duchom a s literou dohovoru. Nie je tu skutočné opravnenie takéhoto postupu. Je tu rozdielna situácia v porovnaní s tým, či sami pracujete, alebo či pracujete pre niekoho iného. Ak pracujete sám pre seba, tak je tam menej ochrany, môžete od 10 rokov pracovať, ak pracujete pre niekoho iného, tak ten vek vstupný je 12 rokov v Bolívie. 70% eh, postov v rámci Bolívie je tak či tak eh, v formálnom sektore, takže sú nastav, teda vystavení eh, nedostatku ochrany. Situácia je problematická, ako bolo uvedené. Musíme sa pokúsiť použiť tie nástroje, ktoré sú k dispozícii je tam ale 90 inšpektorátov práce pre celú krajinu v rámci Bolívie. Ako môže reálne 90 inšpektorátov práce robiť čokoľvek, pokiaľ ide o riešenie situácie zamestnávania alebo zamestnanosti 11 miliónov ľudí. Hlavne keď si vezmeme vysoké percento nezákonne zamestnaných. Ako môžu dohliadať na 850 tisíc mladých ľudí, a to je číslo z roku 2008. Preto chcem povedať, že keby v roku 2008 išlo 850 tisíc, v roku 2016 to bude nevyhnutne oveľa viac, populácia 11 miliónov a zvyšuje sa, pomer detí bude minimálne taký istý, preto hovoríme o veľkom podstatnom čísle a veľmi pravdepodobne aj o podstatnom zvýšení počtu detí, ktoré pracujú a ktoré sú vystavené týmto hrozným podmienkam. To je podstata toho, čo som chcel povedať. Ten zákonník, ktorý bol spomínaný a ktorý upravuje aj prácu detí, e, tak to je anachronizmus. Chcel som naozaj na to poukázať. Pri všetkej úcte sa domnievam, že z toho vzniká dojem, že je to v poriadku, že ak idete nesprávnym smerom na diálnici a zavoláte policii, že všetci idú v protismere, zrazu máte mať pravdu, ale máte byť práve, oni úplne popierajú tú, ten dohovor a to všetko, čo bolo odsúhlasené globálnou komunitou. A je tam dôvod, prečo bol prijatý takýto dohovor. A takisto rozvojový cieľ, udržateľný rozvojový cieľ 87 hovorí o tom, že by do roku 2025 mala byť úplne vylúčená, eliminovaná detská práca a moderná, moderné otroctvo, vynútené práce by mali byť do roku 2030 30 odstranené 193 členov OSN to podpísalo e, vrátane Bolívie. Prečo, vysvetlíte mi potom, prečo podpís, keď podpísalo toľkoto krajín tieto udržateľné rozvojové ciele, rôzne e, tie jeho časti, a keď sme vychádzali z istých základných premis, e, ktoré sa vzťahovali na prácu detí, ako je možné, že bol prijatý takýto zákonník, ktorý ešte veci zhoršuje? V roku 2140 tisíc detí bolo využívaných na detskú prácu. A to ešte narastlo to číslo potom, niekoľko rokov potom. Čiže tie počet detí, ktoré pracujú v takýchto neakceptovateľných podmienkach, tak e, globálne je to výrazne vysoko. 2016 budeme mať nové štatistiky, sme optimistickí v tom ohľade, že sa domnievame, že percento detí, ktoré sú využívané na detskú prácu, že sa znižuje príliš veľa e, dievčat a chlapcov pracuje v neakceptovateľných podmienkach, sa to, by mali absolvovať školskú dochádzku. Ďakujem. Ďakujem, teraz by som dal slovo Jean-Pierre Bovi. 5 minút, ak to bude možné. Uh, thank you. No. Ďakujem. Naozaj sa pokúsim veľmi stručne poskytnúť prehľad o vzťahoch EÚ s Bolíviou, skôr ako prejdem konkrétnejšie k partikulárnym veciam, ktoré sa týkajú ľudských e, práv. Najskôr, pokiaľ ide o vzťahy EÚ s Bolíviou, Poprvé, musím poznamenať, že neexistuje žiadny právny rámec, pokiaľ ide o vzťahy s Bolíviou. Nemáme bilaterálnu dohodu s Bolíviou. Jediný právny základ je dohoda z roku 1993 s Andským spoločenstvom. V tomto právnom rámci sme vypracovali pomerne e, diverzifikovaný vzťah s Bolíviou. Najskôr e, ide o pravidelný politický dialog, ktorý sa deje každoročne, ktorý pokrýva širokú škálu záležitostí vrátane ľudských práv. Nemáme osobitný dialog o ľudských právach s Bolíviou, ale riešime ľudské práva v rámci tohto dialogu A posledné takéto stretnutie sa udialo vo februári v Bruseli. Pri tejto príležitosti sme diskutovali okrem iného aj veci týkajúce sa ľudských práv. Ešte stále máme pomerne značnú rozvojovú spoluprácu s Bolíviou. Vlastne Bolívia je najväčším príjemcom bilaterálnej rozvojovej pomoci v Latinskej Ameriky zo strany EÚ. 281 miliónov eur počas obdobia 2014 až 2020. Takáto je tá, ten, takýto je ten balíček. Tri sektory, e, boj proti droga, drogám, reforma justície, boj proti korupcii a integrované riadenie vodných zdrojov a vodných, teda, teda vodných ploch. E, je to celkom dobré, napriek tomu, že v oblasti justície sú isté problémy, pretože majú úrady problém e, prejsť k reforme sektoru. Takisto stručne musím spomenúť, že došlo k Divergencii medzi EU a Bolíviou, pokiaľ ide o nový zákon o výrobe koky, pretože sme svedkami zvyšovania výmery e, pestovania, plochy na pestovanie koky na 22 tisíc hektárov. EU to odsudila, vyjadrili sme znepokojenie, ale sme samozrejme ochotní stále ďalej spolupracovať s Bolíviou a riešiť tento problém, e, ktorý súvisí s pestovaním tejto plodiny na väčšej výmere. Takisto v krátkosti obchodné záležitosti, pretože to je dôležité Nemáme obchodnú dohodu s Bolíviou, avšak Bolívia je jeden z príjemcov režimu eh, GSP+, ktorý vlastne poskytuje krajinám referenčné podmienky prístupu na trh, ale musia sa zároveň zaviazať, že budú účinne dodržiavať eh, viacero medzinárodných záväzkov. Medzi týmito záväzkami je aj povinnosť eh, riadiť sa podľa viacerých dohovorov Medzinárodnej organizácie práce, hlavne pokiaľ ide o dohovor o detskej práci, ktorý bol pred chvíľou spomínaný. Nakoniec by som rád spomenul aj to, že Bolívia je jednou z pilotných krajín, ktorá bola vybraná následne po schválení v roku 2009 záverov Rady o podpore demokracie e, v vo vonkajších vzťahoch EÚ. To je oblasť, kde sa snažíme spolupracovať s Bolíviou. Keď sa teraz dostanem k otázkam ľudských práv, Nebudem sa zaoberať tými konkrétnymi vecami, ktoré už riešili podrobne iní rečníci, lebo ja nie som expertom na tieto veci. Skôr poskytnem taký všeobecnejší rámec ohľadom toho, ako my vnímame situáciu. Ja by som v princípe povedal, že pokiaľ ide o otázku ľudských práv, v Bolívii máme taký zmiešaný obraz. E, došlo k veľa pozitívnym veciam za posledné roky, osobitne v oblasti sociálnych a hospodárskych alebo ekonomických práv a samozrejme došlo k veľkému zlepšeniu podmienok e, života a, a, a životného štandardu. To treba uznať. E, Bolívia e, má výrazné miery rastu v rámci toho regiónu a to má hmatateľný dopad, pokiaľ ide o zníženie chudoby. Došlo tam k viacerým výdobytkom, pokiaľ ide o túto vec. Takisto tu bolo viacero pozitívnych krokov ale musím troška sa stotožniť s názorom jedného z predchádzajúcich rečníkov. E, došlo k pôsobivému vývoju na strane legislatívy, napríklad e, pokiaľ ide o násilie páchané na ženách, práva pôvodného obyvateľstva. Situácia v teréne reálna však nie je až tak dobrá z viacerých dôvodov. Úrady niekedy čelia nedostatku finančných zdrojov. Napríklad niekedy e, ide o otázky kapacitných možností vo verejnej správe, vo všeobecnosti povedané. Implementácia legislatívneho rámca, ktorá je vo všeobecnosti celkom dobrá, samozrejme nie je vždy optimálna. To je ale oblasť, kde sme pripravení pomôcť e, Bolívii a už sa tak snažíme robiť. Takisto musím spomenúť, že Bolívia je členom Rady pre ľudské práva do konca roka 2017. E, musím povedať, že v niektorých prípadoch e, pozície Bolívie sú pomerne rozdielne od iných členských štátov e, vo viacerých otázkach, ale sú tu niektoré tematické záležitosti, kde sa stretávame, kde to vnímame rovnako. Napríklad veci týkajúce sa práv detí, práva komunity LGBTI a tak ďalej. Je tu niekoľko oblasti, ktoré spôsobujú obavy, pokiaľ ide o Bolíviu. E, nebudem hovoriť už teraz o detskej práci, pretože to bolo spomenuté dvoma e, predrečníkmi. E, samozrejme, to je dôležitá záležitosť, pokiaľ ide o náš dialog s Bolíviou. A síce problematika monitorovania záväzkov v rámci GSP+. To je jedna oblasť, kde ideme cestou dialogu. Tá predstava je taká, že Bolívia sa posunie k situácii, ktorá sa bude viac e, približovať k všeobecne akceptovaným interpretáciám dohovorov Medzinárodnej organizácie práce. Potom je tu otázka slobody prejavu, kde opäť je to legislatívne v poriadku, ale sú isté javy, istá prax, ktorú podľa nás, ktorá teda podľa nás by mohla ohroziť e, slobodu prejavu. Napríklad tendencia verejných orgánov e, zabezpečovať reklamný priestor len pre médiá, ktoré nie sú kriticky nastavené voči vláde. Niekedy kritika na adresu novinárov, ktorá niekedy vedie potom v istej forme samocenzúry zo strany niektorých mediálnych alebo teda médií. Niektoré otázky slobody zhromažďovania, eh, hlavne teda konkrétne zákon z roku 2013, ktorý stiažuje organizáciám občianskej spoločnosti mať formu právnickej osoby. A to ovplyvnilo viacero agentúr, ktoré spolupracujú zo strany členských štátov, čiže je tam viacero problémov, kde by sme boli radi, keby bol pokrok. V princípe, aby bolo umožnené týmto agentúram pre spoluprácu, aby pokračovali v tej činnosti, ktorú vyvíjajú, aby mohli napomáhať Bolívii pokračovať v pokroku. Korupcia a slabé stránky súdnictva, to sú problémy, ktoré v istých, v istých situáciách môžu znemožňovať účinné požívanie ľudských práv. Dovolte mi na záver niekoľko slov o aktivitu EÚ v Bolívii, pokiaľ ide o ľudské práva. Poprvé, ako som hovoril, všetky tieto záležitosti sú riešené e, v rámci dialogu na vysokej úrovni medzi EÚ a Bolíviou. Musím povedať, že je to otvorený dialog. Nie, nevyhnutne si vždy rozumieme e, s Bolíviou no, vo všetkých veciach, ale je tam umierane plodný dialog e, pokiaľ ide o zameranie v tých e, snách, e, keď ide o advokáciu alebo podporu vo viacerých prioritách, e, pričom mnohé z nich už boli spomenuté, tak najskôr spomeniem posilnenie právneho štátu a prístupu k spravodlivosti. Delegácia EÚ v Bolívii naďalej pokračuje v práci na projektoch, ktoré sa týkajú sektoru súdnictva po júnovom e, samite týchto justičných e, orgánov z roku 2016, ak si dobre spomínam, a potom aj snaha bojovať s korupciou. Chcem pri tebe povedať, že sme pripravení pomáhať e, Bolívii reformovať svoj systém súdnictva, čo znamená, že bude musieť aj naplniť záväzky zo samitu pre justíciu. Bolívia vieme, že to nie je jednoduché, lebo sú tam kapacitné obmedzenia, ale pokiaľ ide o túto záležitosť, tak dialog s orgánmi pokračuje. Druhá priorita posilnenie ochrany a vykonávania práv pôvodného obyvateľstva. Tu priorita by bola to, čo už bolo spomenuté v princípe, finalizácia návrhu zákona o konzultácii a o predchádzajúcom súhlase, pokiaľ ide o projekty, konzultatívne projekty a nakoniec odstránenie násilia páchaného na ženách dievčatách a chlapcoch a tu podľa nás priorita je to, čo už zaznelo, boj proti rodovo podmienenému násiliu. A tu máme viacero projektov finančnej pomoci, ktoré sú podporované EÚ, tak aby sme sa snažili dosiahnuť pokrok v tejto veľmi dôležitej oblasti. To je to, čo som vám chcel povedať, pokiaľ ide o našu politiku voči Bolívii. A ak chcete vedieť niečo viac, tak rád vám to odpoviem. Ďakujem. Ďakujem pekne. Teraz by som dal slovo na 2-3 minúty pánovi Rodriguezovi Rujcovi z DG Devko. Eh, z generálneho Devko. Áno. Ďakujem pekne, pán predseda. Aby som skompletizoval to, čo už bolo spomenuté, pretože väčšina informácií už bola poskytnutých inými rečníkmi a Žánom Pierom z SVČ. Chcem len povedať, že komisia, naša rozvojová pomoc má také dve vrstvy. Bilaterálna rozvojová spolupráca, ktorú spomínal Jean-Pierre, kde sú tri hlavné oblasti, 280 miliónov celková suma. Jednou z týchto oblastí je reforma súdnictva a boj proti korupcii. Spomenuté už bolo. To je ale doplnené našim vercajkom tak povediac. Máme tematické rozpočtové linky a máme osobitný nástroj, ktorým je nástroj, európsky nástroj pre demokratizáciu a ľudské práva, kde pracujeme s rôznymi zainteresovanými stranami, hlavne teda organizáciami občianskej spoločnosti. A v konkrétnom prípade Bolívie máme v tejto chvíli 8 projektov, ktoré sú financované z tohto nástroja, Mohol by som v rýchlosti spomenúť, že máme dva z týchto 8 projektov, ktoré sa týkajú LGBTI obyvateľstva. Jeden z týchto projektov zriaduje observatórium pre LGBTI záležitosti a ďalší projekt eh, sa snaží zmeniť postoje k tomuto, tejto menšine, tak aby mohli oni plne požívať všetky práva v rámci komunity LGBT. Ďalej je tu jeden projekt eh, ľudské práva, pokiaľ ide o prístup k spravodlivosti zo strany ľudí, ktorí sú vo VSB, ľudí, ktorí sú súčasťou trestného procesu. Ďalej tu je projekt, ktorý sa týka obchodovania s ľuďmi, obchodovania s ľuďmi, pričom sa to špecificky zameráva na deti, zameriava na deti, ženy a mládež. Potom e, ďalší z týchto 8 projektov. E, v rámci neho sa snažíme zlepšiť dere, tú desk, e, tú derečo z ekonomikos, socioekonomické práva, hlavne pre ženy, pre pôvodné obyvateľstvo a pre starších ľudí. Potom je tu ešte v rámci tohto nástroja <clears throat> ďalší projekt, ktorý sa týka Bolívského parlamentu, kde sa im snažíme poskytnúť technickú pomoc s ohľadom na zlepšenie ich kapacít riešiť tieto problémy. A potom v rámci ďalšieho nástroja, ktorý ešte máme, to je nástroj, ktorý sa týka práce s organizáciami občianského, občianskej spoločnosti a miestnymi komunitami, tak tam máme také prejezové projekty. Ja chcem len povedať, že v rámci bilaterálnej spolupráce tieto sektory nad rámec teda boja proti nezákonným, nelegálnym drogám a v rámci riadenia tých prírodných zdrojov toto odvetvie alebo oblasť spravodlivosti je trocha problematickejšia, ale vo všeobecnosti e, v rámci bilaterálnej spolupráce všetky aspekty, ktoré sa týkajú ľudských práv, rodov, to sú prierezové záležitosti, ktoré sú definitívne zohľadňované vo všetkých krokoch, aktivitách, ktoré realizujeme. Myslím, že toľko z mojej strany. Stihol som to. Ďakujem pekne. Grazie. <clears throat> Ďakujem. Máme tu, máme tu pritom aj e, zástupcu ambasády z Bolívie. Ak chcete, tak vám dám priestor, pár minút.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 Esta ley no es permisiva con el trabajo infantil, es irrealista con el contexto donde se produce y se marca una hoja de ruta. Ale musíme vytvoriť systém, ktorý aspoň eh, zmierni uh, tieto dôsledky. Uh, nie je to teda dokonalá legislatíva, ale je to aspoň krok dobrým uh, smerom. Uh, sú tu nelegálne praktiky, žiada sa, aby mladé deti chodili do školy do istého veku a dúfam, že to zlepší situáciu. No už nemáme už príliš veľa času, ale keby ste sa chceli ešte vyjadriť, máte niekoľko minút, nech sa páči. Chcel by ešte niekto niečo povedať na záver? iba jednu pripomienku. A to sa týka toho, čo sme počuli od zástupcu veľvyslanectva. Myslím, že keď sa pozriete na list a normy, právne normy, ktoré sú stanovené v zákonníku, o ktorom tu hovoríme, tak umožňujú deťom pracovať. Nie je to úplne detská práca podľa dohovoru Medzinárodnej organizácie práce, tomu rozumiem, ale ide o to, akým spôsobom sa budú uplatňovať tieto právne normy. Ide o to, aby ste to uplatňovali správnym spôsobom. Jednoducho sú tu veci z dohovoru Medzinárodnej organizácie práce, ktoré treba dodržiavať. Momentálne je situácia taká, že zdravie detí môže byť ohrozené, ich e, vzdelávanie je ohrozené, nemajú na výber právne ustanovenia e, teoreticky sa o niečo také starajú, ale nie je tu spôsob, akým by sa to uplatňovalo. Preto treba vytvoriť systém uplatňovania e, tohto zákonníka tak, aby boli dodržané všetky požiadavky dohovoru MOP. Ďakujem aj ja. Mám iba niekoľko bodov. Chcel by som počiarknúť to, čo sa povedalo o, o pokroku sociálnej ekonomickej politiky. To je pravdivé. Bolívia urobila značný pokrok v oblasti hospodárskej a sociálnej politiky. Možno nie tak rýchlo, ako by sme si to želali a preto treba uznať aspoň to, čo sa urobilo. Chcel by som povedať, že sa musíme pozrieť na situáciu vzhľadom na to, čo môžeme konštruktívne urobiť, aby sme zlepšili situáciu, aby sme chránili mladých ľudí, aby dostali vzdelanie a keď môžu pracovať e, zo zákona, tak aby pracovali čo najlepším možným spôsobom, aby mali čo najlepšie možné podmienky. Po konferencii o detskej práci, ktorá sa konala v Brazílii, e, sa uskutočnila miestna e, iniciatíva a Bolívia je jedným zo signatárov tejto iniciatívy na boj proti detskej práci. Viem, že e, nevždy sa tu dodržiava to, čo sme podpísa- čo sa podpísalo a, a myslím si, že je dôležité, aby všetky krajiny v regióne e, pracovali e, na tom istom. E, mnohé susedné krajiny určite by mohli poskytnúť pomoc pri vytváraní členských podmienok pre deti. Dohovor hovorí o povinnostiach členských štátov MOP má poskytnúť vzájomnú pomoc. Aj členské štáty by mali poskytnúť vzájomnú pomoc a preto si myslím, že členské štáty Európskej únie a e, celkovo e, medzinárodná komunita by mali ponúkať pomoc, pretože je to naša povinnosť. A mali by sme sa snažiť e, pozrieť na to, ako čo najlepšie poskytnúť pomoc. Keď môžeme ponúknuť pomoc, e, tak e, ju poskytneme a je teraz už najvyšší čas, aby Bolívia urobila to, čo treba. Musí sa pustiť do tohto problému a určite by pomohlo, keby ste nám povedali, ako by sme vám mohli pomôcť. Treba predsa chrániť bolivijské deti, ktoré potrebujú túto ochranu, aby neboli vykoristované e, tak ako deti aj v iných krajinách na svete. Ďakujem pekne, ďakujem vám všetkým za to, že ste prišli, za to, že ste odvedli ten váš príspevok, ktorý podľa mňa bude mimoriadne užitočný pre delegáciu, ktorá vycestuje do Bolívie, pretože ste do toho programu schôdze vniesli body, ktoré majú značnú relevantnosť a ktoré je nevyhnutné dať e, ako ústredné body do tých stretnutí, ktoré sú naplánované v Lapas. a ja si želám, aby boli produktívne, tak aby sme dokázali do, posunúť dopredu proces demokratizácie a získavania väčších práv, hlavne pokiaľ ide o detskú prácu, ktorá bola stredobodom aj našej diskusie. Ďakujem ešte raz vám všetkým a teraz prejdeme na ďalší bod programu. Ďakujem. Grazie. <clears throat> Affrontiamo... Ďakujem. Poďme k poslednému bodu nášho programu. Ide o výmenu názorov s účastníkmi spoločnej konferencie Európsky parlament a Úradu OSN pre ľudské práva, pokiaľ ide o posilnenie regionálnych sietí eh, obhajcov ľudských práv, pokiaľ ide o východnú Európu a Turecko udiala sa, ako všetci vedia, dôležitá konferencia 20. 22. marca pod záštitou parlamentnej skupiny na podporu demokraciu, na volebné monitorovanie, spoluprácu e, s úradom pre ľudské práva. E, nebolo možné zúčastniť sa tejto z môjho pohľadu tejto konferencie, pretože sa dialo práve vtedy zasadnutie pod výboru druhá. A to bolo aj v Ženeve, mali sme tam dôležité stretnutia. Každopádne som veľmi rád, že som sa dozvedel, že niektorí účastníci konferencie sú tu prítomní a môžu nám povedať, čo bolo predmetom diskusie. Osobitne poslanec Kristea, ktorá, ktorý sa zúčastnil a ktorý mohol pár minút nám povedať, ako to vyzeralo skôr, ako potom dáme slovo hosťom. Ďakujem. Európsky parlament v partnerstve eh, s našou kancelárou pre demokratické práva a ľudské práva eh, zorganizoval um, stretnutie s Tureckom a balkanskými krajinami, bolo tam viac ako 50 hostí, vymienali si názory e, s predstaviteľmi Európskeho parlamentu a európskych inštitúcií. E, hovorili o ťažkostiach v boji za ľudské práva vo svojich krajinách. Chcel by som oceniť ich prácu v mene nášho podvýboru a nášho predsedu. Bol som mimoriadne hrdý, keď som videl, že Európsky parlament viedol e, v tejto e, veľmi dôležitej iniciatíve. Vysvetlil som tiež našim hostom, aké je dôležité obhajovať e, dobrú správu a ako snaha priniesť pozitívne zmeny bola vždy prioritou. Chcel by som sa poďakovať za každodenné úsilie a obrovské obete. Pre nás je ich práca zdrojom informácií, často jediný zdroj, ale čo je ešte dôležitejšie, ich práca, ich vízia a odhodlanie úspieť sú zdrojom inšpirácie a silnou motiváciou pre nás, aby sme vždy bojovali za to, čo považujeme za správne. A momentálne v týchto krízových časoch eh, v Európskej únie, mimo Európskej únie sa domnievam, že eh, ich eh, prítomnosť je e, cennou pripomienkou, že ľudské práva nemôžno brať za samozrejme a pripomienkou toho, čo znamená Európska únia a čo predstavuje, pretože na to často zabudáme. Ďakujem veľmi pekne. Grazie. Ďakujem. Teraz je dôležité, aby sme v tejto takmer hodinke, ktorú máme k dispozícii, mohli troška zhrnúť výsledok tejto, tohto stretnutia trojdňového, tak aby sme to mohli zohľadniť aj na úrovni podvýboru pre ľudské práva. Ešte raz chcem e, privítať našich hostí a Devin Market dostane slovo ako zástupca ODIR OSCE, OBSE, OECD, pardon, a on bol teda spoluorganizátorom konferencie. Nech sa páči. Uh, Ďakujem, pán predseda za túto príležitosť uh, hovoriť uh, na podvýbore pre ľudské práva. Aj my sme veľmi vďační za to, že toto partnerstvo um, prinieslo plody vďaka uh, zaangažovanosti a podpore koordinačnej skupiny. Sme vám veľmi vďační sme vďační vašim kolegom, ktorí podporili túto iniciatívu. ODIR oh spolupracuje s obhajcom ľudských práv, predovšetkým pri zavádzaní našich usmernení v roku 2014 a dali sme dohromady viaceré aktivity, e, ktoré merajú situáciu alebo hodnotia situáciu, v ktorej sa obhajcovia ľudských práv nachádzajú. Čoskoro budeme mať e, správu, e, ktorú vám veľmi radi pošleme, pretože skúma celú oblasť OSCE, OBZ, teda predovšetkým tam, kde sa stále e, zmenšuje priestor pre občianskú spoločnosť. Informácie sú od samotných zúčastnených e, krajín, ale aj od obhajcov ľudských práv, aj od inštitúcií pre ľudské práva. Vy ste povedali niekoľko slov o podujatí Mali sme tam dosť prominentných eh, obhajcov pre ľudské práva, ktorí pracujú vo svojich krajinách a ktorí eh, sú žiaľ stále viac eh, vystavení nepriaznivým podmienkam. To sme dali veľmi jasne najavo aj na stretnutí. Napríklad účastníci z takých krajín ako Turecko, podľa informácií, ktoré sme mali, nemohli prísť na stretnutie kvôli zákazu cestovania a kvôli podobným opatreniam. Boli sme veľmi šťastní, že sme mali účastníkov na vysokej úrovni e, z Európskej komisie, z Európskeho parlamentu. E, mali sme tam e, predsedu výboru pre zahraničné veci. Odpovedal na otázky obajcov ľudských práv a prišiel so záväzkom obhajovať a chrániť týchto obhajcov ľudských práv. Obhajcovia e, spolupracovali e, s členmi e, Európskeho parlamentu pri rôznych misiách, keď poslanci Európskeho parlamentu monitorovali napríklad voľby. Pán predseda Tajany mal e, úvodný prejav, e, opäť prišiel so silným politickým e, posolstvom. A toto posolstvo naplnilo očakávania nášho stretnutia. Mali sme intenzívne pracovné stretnutia. Účastníci prišli s odporúčaniami pre Európske inštitúcie a OBSE a nebudem menovať všetky, ale Možno spomeniem iba niektoré z nich a to, že obhajcovia ľudských práv potrebujú vyššiu flexibilitu pri oslovovaní inštitúcií a obhajcov ľudských práv z inštitúcií. A hovorilo sa tu o tom, že je eh, potrebná väčšia koordinácia a vplyv, ktorý môžu inštitúcie vyvinúť pri ochrane týchto obhajcov. My sme zľubili týmto obhajcom, že im pomôžeme pri komunikácii a informácií verejnosti. To stretnutie sa konalo na mieste, kde sa e, vyslali jednoznačné signály. E, väčšia koordinácia finančnej pomoci pre obhajcov ľudských práv, e, tak aby neslúžili vládam, ale spoločnosti, a jedna konkrétna oblasť, kde budeme určite pracovať, je oblasť lepšieho využívania digitálneho priestoru. Tým by som skončil a ďakujem vám za pozornosť. Moji kolegovia z občianskej spoločnosti budú pokračovať. Ďakujem pekne, som e, vďačný obhajcom ľudských práv, ktorí boli ochotní ešte to troška po tej konferencii. Chcem ich eh, pozdraviť. Eh, na začiatok dám slovo Juri Tibladže z Centra pre rozvoj demokracie a ľudských práv v Rusku. 5 minút, ak bude možné. Ďakujem. Uh, thank you very much. Uh, thank you, Mr. Chair. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem, pán predseda. Eh, v prvom rade by som chcel upozorniť na niekoľko relevantných problémov, ktoré majú vplyv na občianskú spoločnosť a ktoré v posledných rokoch e, viedli k tomu, že v mnohých krajinách sa obmedzuje prístor pre občianskú spoločnosť. A to v Európe, v Ázii, v Afrike a vlastne na celom svete. V prvom rade e, treba povedať, že v poslednom roku sa veľmi urýchlil tento proces obmedzovania priestoru e, pre občianske spoločnosti. To znamená, že došlo e, k zvýšeniu obmedzení e, združovania sa, čo vlastne obmedzuje schopnosť mimovládnych organizácií sa zakladať a združovať. Bolo tu obmedzenie slobody pohybu a obmedzenie práva na spravodlivý proces. Toto všetko malo obrovský vplyv na schopnosť občianskej spoločnosti e, slobodne pôsobiť. Čo je dôležité, e, mnohé štáty sa snažia e, opodstatne odôvodniť tieto obmedzenia tým, že hovoria, že je to potrebné pre ochranu suverenity štátu takisto boj proti terorizmu, extrémizmu a ochrana tradičných hodnot, ako vidíme v mojej vlastnej krajine v Rusku, sú e, argumenty pre obmedzovanie tohto priestoru, ale nevidíme to iba v Rusku, ale aj v krajinách Srednej Ázie a v Turecku. Viaceré štáty v poslednom čase e, zostrili legislatívu, e, zaviedli rôzne zákony, a mimovládne organizácie sú eh, šikanované týmito zákonmi, eh, musia eh, obmedziť svoju činnosť alebo musia zavrieť svoje kancelárie. Aktivisti sú diskreditovaní vládnymi činiteľmi a médiami. Tvrdí sa o nich, že obhajujú zahraničné záujmy a podkopávajú stabilitu a bezpečnosť toto sa využíva proti aktivistom mnohých štátoch, sú vymyslené e, tvrdenia, obvinenia a takisto e, fiktívne e, obvinenia, ktoré vedú až k súdnym procesom. Tí, ktorí pracujú boji proti xenofóbii, netolerancii, eh, ktorí eh, obhajujú eh, práva napríklad skupín LGBTI a podobných skupín sa stali cieľom takýchto útokov zo strany vlády. Krajiny v sovietskom regióne, bývalom sovietskom regióne Turecko, bývalé balkánske krajiny, Všetky tieto e, krajiny e, sú e, krajiny, ktorých dochádza k obmedzovaniu priestoru pre občianske spoločnosti. Okrem toho, pokiaľ ide o boj proti terorizmu a rôznym hrozbám, mnohé západné demokracie sa snažia obmedzovať isté tým spôsobom financovanie takýchto zahraničných občanských organizácií, ako napríklad vo Francúzsku, vo Veľkej Británii, eh, v Spojených štátoch amerických a v iných krajinách. A samozrejme tieto autokracie veľmi úspešne využívajú medzinárodné dohody o eh, praní špinavých peňazí, o, o boji proti e, terorizmu a tak ďalej. A celkom sa snažia vlastne znemožniť takéto činnosti um, takýchto organizácií a v tomto je zapojený Interpol a tak ďalej. A samozrejme, že toto má veľmi negatívne e, implikácie e, na hodnoty a e, celkový bezpečnostnú koncepciu OECD. Takáto neschopnosť spolupracovať efektívne nielenže podkopáva princípy demokratickej participácie, ale samotná neschopnosť e, inštitúcie EÚ a OECD spolupracovať naozaj efektívnym spôsobom, keďže samozrejme veľmi veľa takýchto e, vecí sa vlastne dostáva do pozornosti práve vďaka takýmto občanským e, spoločnosťam a združeniam. A <clears throat> vyzerá to tak, že nebude možné v podstate za chvíľu sa s nimi rozprávať, pokiaľ proste takéto prenasledovanie neprestane Myslíme si, že je veľmi dôležité posilniť prácu OECD a e, európskych inštitúcií vrátane tohto parlamentu. Vidíme, že je veľmi veľa rôznych e, prvkov, pretože OECD napríklad vypracovalo e, veľmi komplexné usmernenie, ďaleko detaľnejšie usmernenia, ako, ako sú usmernenia EÚ. Eh, <clears throat> napríklad také usmerenia, ktoré dostávajú eh, diplomati, ktorí majú pracovať v tretich krajinách. Tiež to tu ide samozrejme aj o ohrozenia o um, právne, politické ohrozenia a je tam celý rad rôznych odporúčaní pre rôznych aktérov, vrátane štátov a medzinárodných organizácií. Eh, správa, ktorá bude uh, o približne o jeden mesiac e, vlastne zverejnená. To bude veľmi dôležitý dokument, na ktorý sa môžete pozrieť a podobne. My chápame tak, že váš podvýbor pripravuje e, svoju vlastnú správu, respektíve bude pracovať na svojej vlastnej správe, pokiaľ ide o zužovanie priestoru pre takéto občianské združenia. A bude to určite zaujímavé, aby sa na to pozrelo OECD. A samozrejme nemôžeme zabúdať na prácu, ktorá sa robí v rámci Rady Európy hlavne pokiaľ ide o ochrancov ľudských práv a prirodzene sú tam rôzne pripomienky, sú tam samozrejme aj e, stanoviska e, komisára pre ľudské práva Rady Európy a tak ďalej. Bohužiaľ budem musieť ukončiť e, svoj prejav, pretože čas mi vypršal. Počul som tak, že váš eh, podvýbor eh, pripravuje správu v nadväznosti na ľudské práva a korupciu, pretože toto je samozrejme záležitosť nielen domácej korupcie, ktorá ovplyvňuje ľudské práva, ale aj medzinárodnej korupcie ktorá je súčasťou lobovania autokratických vlád a štátov eh, v medzinárodných, medzivládnych organizáciách ehm, ktoré toto môžu ovplyvňovať, napríklad Rada Európy a ďalšie takéto organizácie sa môžu kriticky angažovať a riešiť vlastne otázku ľudských práv v týchto autokratických režimoch. Je to absolútne potrebné zamyslieť sa nad tým, že čo robí Rusko, Azerbajdžan, Kazachstan a tak ďalej. Akým spôsobom eh, sú eh, zameraní eh, proti členom tohto parlamentu, PEISu a tak ďalej a akým spôsobom sa snažia si istým, e, istým spôsobom kupovať vlastne e, priestor a ako porušujú ľudské práva v týchto krajín. Ďakujem veľmi pekne. Ďalším rečníkom je pán Karl Janus. Veľmi pekne ďakujem za slovo. Volám sa Jan Yus a som e, obhajcom ľudských práv z Turecka. V prvom rade musím uznať, že je to veľmi ťažká zodpovednosť e, takýmto spôsobom hovoriť a, a zastupovať o hajcov ľudských práv. Som veľmi šťastný, že som tu. Bohužiaľ, nie každý obhajca ľudských práv má také šťastie ako ja, pretože niektorí obhajcovia ľudských práv z Turecka, ktorí sa boli pozvaní, bohužiaľ nemohli prísť kvôli nezákonnému zákazu cestovania zo strany tureckých e, orgánov a takisto niektorí ďalší obhajcovia ľudských práv chceli prísť, ale <clears throat> kvôli niekoľkým rôznym dôvodom, hlavne politickým dôvodom, jednoducho prísť nemohli. Takže je to veľmi ťažká zodpovednosť hovoriť za nich všetkých a ak by výbor dovolil, chcel by som sa dotknúť veľmi stručne situácie v Turecku a potom by som chcel hovoriť o dvoch posledných dňoch a o istých návrhoch, s ktorými sme prišli, pretože sme tu nie len na to, aby sme hovorili o istých otázkach, ale aby sme prišli aj s možnými riešeniami. Celkom určite obmedzená sloboda a pohybu neslúži vlastne takýmto obhajcom ľudských práv. Takým ľudia, ktorí konajú a podporujú ľudské práva, tí sú vystavení aj mučeniu, e, rôznym hrozbám, aj hrozbám usmrtenia, e, zhanobenia a tak ďalej. Samozrejme, že táto sloboda vyjadrovania sa a sloboda zhromažďovania sa, to sú ďalšie veľmi dôležité veci, ktorým čelia obhajcovia ľudských práv nielen v Turecku, ale aj v iných mnohých e, regiónoch. Turecká vláda prijala rozhodnutie e, vlastne e, ustanoviť mimoriadný stav po tom štátnom prevrate kudeta. A toto sa stalo vlastne pred referendum, ktoré nastolilo niekoľko otázok a to boli otázky, ktoré nie len akademici z e, Turecka e, nastolili, ale aj e, komisár. Toto, táto situácia naozaj veľmi znepokojuje. Chcel by som uvieť niekoľko čísiel. Som presvedčený, že je to veľmi dôležité nezabúdať na toto. Veľmi veľa e, takýchto e, organizácií, ktoré bojujú za ľudské práva, nie je povolených. Viac ako 4 tisíc e, akademických pracovníkov bolo prepustených. Sú to tzv. akademici, ktorí bojujú za mier, ktorí podpísali petíciu súvisiacu s kurdskou otázkou. 180 mediálnych outletov bolo uzavretých počas tohto mimoriadného stavu a niektorí z nich publikovali isté veci týkajúce sa porušovania ľudských práv a práve kvôli tomu je vlastne veľmi ťažké zistiť, čo sa priamo v teréne vlastne teraz deje. Ľudský e, ochrancovia ľudských práv a, a organizácie občianskej spoločnosti e, sa, sú stále viac a viac redukované, tak ako to bolo už konštatované obhajovanie ľudských práv sa stalo ďaleko komplikovanejším, ako bolo kedykoľvek predtým, ale súčasne som presvedčený, že je to ďaleko, ďaleko dôležitejšie, ako to bolo kedykoľvek predtým. Tak ako som už predtým povedal, nie som tu len kvôli tomu, aby som hovoril o istých otázkach, ale chcel by som sa s vami podeliť aj o isté možnosti riešenia, o isté návrhy, ku ktorým sme sa prepracovali za posledných niekoľko dní. Sme presvedčení, že európske inštitúcie e, vydávajú veľmi jasný odkaz, jasné posolstvo, pokiaľ ide o <clears throat> takéto porušovanie ľudských práv. Toto sú vlastne posolstva, ktoré by sa mali naozaj dostať k tým, komu sú adresované. Všetky takéto finančné zdroje by mali byť k dispozícii, pretože niektorí obhajcovia ľudských práv nám povedali, že niekedy sa ten proces samotný stáva problémom. Takisto sme presvedčení, že Európska únia by mala uľahčovať to, aby e, sa mimovládne organizácie a e, obhajcovia ľudských práv mohli presadovať, pretože niekedy na miestnej úrovni je to dosť ťažké, ale ak je to e, raz koordinované zo strany Európskej únie, tak sa to potom stáva relatívne ľahším. Takisto sme presvedčení, že dokumenty, ktoré sa týkajú ľudských práv, by sa mali prekladať do všetkých jazykov. Ja samozrejme chápem že sú prekladané do jazykov e, Európskej únie, ale keďže táto naša záležitosť sa týka Západného Balkánu e, a aj e, východného Turecka, tento jazyková bariéra sa stáva veľmi veľkou otázkou, dôležitou otázkou a hlavne vlastne ovplyvňuje aj kultúru súdov, sudcov a prokurátorov práve kvôli jazykovej bariére. Sudcovia nemôžu vlastne uh, prijať e, takéto rozhodnutia napríklad Európskeho súdu pre ľudské práva a iné ďalšie do, dokumenty. Ľudské práva je e, celosvetová oblasť a my sme presvedčení, e, že fungovanie siete v tejto oblasti je mimoriadne dôležité. Takisto samozrejme budovanie kapacity, to znamená schopnosti a možnosti a sme presvedčení, že toto e, naozaj by bolo veľmi vhodné a sme, mm, dúfame, že takéto udalosti, ako je e, dnešné stretnutie, sa budú konať stále častejšie. Za obhajcov ľudských práv v Turecku vám chcem poďakovať za to, že mi dávate možnosť hovoriť o problémoch, s ktorými sa stretávajú obhajcovia ľudských práv a naozaj dúfam, že napriek všetkým týmto problémom. Budeme naďalej veľmi úzko spolupracovať. Veľmi pekne vám ďakujem. Ďakujem pekne. Chcel som sa vás spýtať jednu vec, ak môžem veľmi rýchle. Je tu diskusia, ktorá prebieha tu v parlamente o tom, či je vhodné hovoriť najskôr, alebo až, teda pred, alebo po referende. čiže e, to referendum, ktoré sa chystá v Turecku a chcem počuť váš názor, lebo vždy e, mám problém s tým, keď sa o tom nehovorí, tak potom nemám svedomie na mieste, že sme to nespomenuli. Čiže podľa vás, keď hovoríme predtým, tak e, je to na prospech Erdogana, alebo keď potom budeme hovoriť až po referende, je to už príliš neskoro. To je len taká otázka, ak chcete odpovedať, e, môžete, ak nepôjdeme ďalej. Nie je to povinnosť odpovedať. I can answer, but that's a very hard question. A to je naozaj veľmi ťažká otázka, na ktorú by som mal odpovedať. Niekedy mám pocit, že teraz je trošku e, prineskoro, pretože to referendum sa bude konať prakticky o tri týždne. A takisto som presvedčený, že Európska únia trošku neskoro pochopila, o čom to vlastne všetko bolo. Možno, že my sme um, nefungovali uh, dostatočne dobre a ako akademici, ako ľudia, ktorí sa snažia presadzovať uh, mier uh, v Turecku ako obhajcovia práv ľudských. A pravdepodobne sme o tomto probléme nehovorili patričným spôsobom. Je to veľmi politická otázka a ak mám byť úprimný, ak tieto otázky eh, nanesiete pred referendum, tak Erdogan to môže použiť proti vám, pretože vždy to vlastne otočí proti eh, tým, ktorí s tým prídu, ale ak by tá odpoveď znela áno, to znamená inými slovami, ak by tureckí uh, občania dali viac právomoci prezidentovi, neviem, že či by nejaké posolstvo malo nejaký význam. Uh, Takže napriek veľmi tom, napriek tomu, že je to veľmi problematická, veľmi politická otázka, myslím si, že by bolo asi dobre o tom hovoriť pred referendum, ale ja chápem samozrejme, že je to veľmi, veľmi komplikovaná záležitosť. Veľmi pekne vám ďakujem. Cením si to. Teraz dám eh, slovo Aleksandri Matiučev ja zastupujem organizáciu pre ľudské práva a hovorili sme o rizikách a o výzvach, s ktorými sa stretávame v každodennej práce. Toto je situácia, ktorá vlastne odzrkadľuje globálnu krízu v celom tomto regióne. Na Ukrajine sme videli veľmi rapidný kolaps slobôd a práv efektívne v oblasti Donbasu to bolo kontrolované Ruskom. To je samozrejme nová výzva pre obhaj, obhajcov ľudských práv, ako vlastne poskytovať takúto prácu spojenú s ľudskými právami na tomto území ako vlastne chrániť 2,5 milióna obyvateľov, ktorí tu žijú. Takže my to robíme v spolupráci e, s ruskými kolegami, ale e, táto zima bohužiaľ začala práve takúto jednotu istým spôsobom uzatvárať. Tá iniciatíva, ktorú etablovali e, obhajcovia ľudských práv Ruska a Ukrajiny, to bolo e, v, zapracované v tzv. E, patriotickom zozname. V roku 2016 obhajcovia ľudských práv z Ruska nedostali akreditáciu pracovať na teritoriu v Donbase, pretože to je kontrolované tzv. Luganskou republikou, ktorá je kontrolovaná Ruskom. Takže je veľmi ťažké eh, hovoriť o práci v oblasti ľudských práv eh, v tom, na tomto území, eh, na území Donbasu, ktoré je pod kontrolou Ruska. Tam je to jednoducho nemožné. A akákoľvek práca by skončila deportáciou. Napríklad v novembri minulého roku Eh, tieto organizácie, ktoré pracujú eh, s ľudskými právami, okrem tých, ktoré sa zaoberali humanitárnou pomocou, boli uzavreté. Eh, boli predmetom prenasledovania a bo mnohí napríklad boli obvinení z terorizmu, Jeden e, takýto obhajca bol obvinený z e, extrémizmu, z teroristickej činnosti a teraz je vo vezení a dokonca v podstate je zastrašovaný jeho 9-ročný syn. Jeho meno bolo e, spomínané v nedávnom uznesení Európskeho parlamentu, ale možnosť, aby sa dostal z väzenia, je veľmi malá. Nemôžeme ani chrániť novinára Nikolaja Semanova, ktorý bol obvinený e, z rozvracania integrity Ruska kvôli e, svojim publikáciám, e, ktoré publikoval v Radio Free Europe. Mohol by byť uväznený až na 5 rokov. A okupačné orgány v, na Ukrajine začali tento rok s demonstratívnymi E, uväzneniami e, právnikov a tak ďalej. To znamená, že barometer e, slobody dosiahol kritický bod a vyžaduje si naozaj adekvátnu reakciu zo strany medzinárodného spoločenstva. V tejto situácii žiadame Európsku úniu, aby reagovala na túto situáciu a aby urobila následovné. V prvom rade sme presvedčení, že je veľmi dôležité uchovať spoluprácu medzi ruskými a ukrajinskými obhajcami ľudských práv a presadzovať taký takýto dialog eh, medzi eh, občianskou spoločnosťou týchto dvoch krajín. Musíme byť flexibilní, musíme zmeniť situáciu na eh, Kryme a patričným spôsobom využívať istý format, ktorý existuje v EÚ, pokiaľ ide o takúto iniciatívu z dola. Po druhé, musíme vymenovať špeciálneho zástupcu Európskej únie, pokiaľ ide o otázku obsadeného Krímu a časti Donbasu, ktorá je pod pretože toto sú územia, ktoré sú pod kontrolou Ruska. Tam sa ustavične je tam potrebné monitorovať situáciu v nadväznosti na ľudské práva a špeciálne sa zameriavať na obhajcov ľudských práv. Po tretie, začať eh, vlastne eh, s monitorovaním tých eh, ľudí, ktorí boli zobratí do väzenia a samozrejme, že je potrebné, aby e, sa diplomati zúčastnili e, takýchto súdnych konaní, ktoré sa budú konať na území Ruska. Samozrejme, že je potrebné, aby bola poskytovaná pomoc e, zo strany lekárov pre takým občanom Ukrajiny, ktorí boli uväznení a je potrebné sledovať ich zdravie. Podľa nás je nevyhnutné uvaliť odvetvové sankcie pre Rusko, pokiaľ ide o masívne porušovania ľudských práv e, na Kryme. E, podľa nás je na čase uvažovať nad tým, ako zriadiť operačnú pracovnú skupinu, tak aby sme dokázali zostaviť zoznam e, ľudí, ktorí sú súčasťou závažných porušení ľudských práv a aká je politická situácia obhajcov ľudských práv a zaviesť cieľené sankcie proti tým, ktorí porušujú ľudské práva a takisto chceme od Európskej únie, aby upriamila pozornosť ukrajinských úradov na, k tomu, že Ukrajina musí zabezpečiť zjednodušený postup vstupu na oblasť okupovaného Krymu pre zahraničných novinárov, pre obhajcov ľudských práv, predovšetkým z Ruska a pre právnikov. Ďakujem. Bene, grazie. Dobre, ďakujem. Ďakujem všetkým trom hosťom za ich vystúpenia ktoré nás e, priviedli nielen k tomu poznaniu situácie, e, ktorá vládne v jednotlivých krajinách, e, Rusko, Turecko, Ukrajina konkrétne, ale troška spravili takú bilanciu tých troch dní, alebo taký briefing z tých troch dní dôležitých diskusí, ktoré sa udiali tu v parlamente. Čo môžem povedať na záver je, že istotne z pohľadu podvýboru pre ľudské práva budete mať plný, plnú podporu vo vašom boji, lebo my sa domnievame, že obhajcovia e, ľudských práv sú úplne nevyhnutným e, prostriedkom na vývoj demokracie a tých istých e, ľudských práv v príslušných krajinách. Uistím vás teda, že Európsky parlament prostredníctvom tohto podvýboru bude všade hájiť vaše práva a bude vašim bojom sa stotožňovať. 11. apríla sa stretneme na budúce. Ďakujem pekne. Všetkým pekný večer.